Kolegovia, poprosím, aby sme sa usadili. Rada by som srdečne privítala všetkých, ktorým sa podarilo prísť do Bruselu dnes ráno. Naše zasadnutie je vysielané cez internet. Chcela by som vás tiež informovať, že skupina zelených e, bola podporená socialistami aj EPP v žiadosti o zmenu programu tak, aby sme hlasovali nie do poludnia, ale od poludnia, tak aby sme to mali väčšie zastúpenie, aby to bolo viac kolegov. Takže ak nemáte námietok, e, oznamujem, že hlasovanie sa uskutoční 16.30 popoludní, okamžite po vypočutí, ktoré budeme mať spolu s výborom ITRE. Takže namiesto 10.20, ako to bolo naplánované, e, sa presunie hlasovanie a o 10.20 budem pokračovať e, v našej diskusii o všeobecnom nariadení. To je bod 12 návrhu nášho programu. Takže ak nemáte námietok voči takéto zmene programu, tak považujeme túto zmenu za schválenú. A teraz prejdeme k bodu číslo 2, oznámenie predsedajúcej, žiadne oznámenie. A tým môžeme prejsť k bodu 3 nášho programu. Je to správa Jana Olbrichta a vlastne posúdenie jeho návrhu správy, ktorý sa týka Európskeho fondu regionálneho rozvoja Rada by som vám pripomenula, že na zasadnutí výboru 8. mája sme sa zhodli, že termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je do 31. mája 18.00. Taktiež vás chcem informovať, čo už zrejme viete, že preklad do všetkých jazykov tejto správy je k dispozícii od 24. mája. Jan, dávam ti slovo a máme čas do 9.40 na túto správu. Dobre, budem hovoriť po anglicky, pretože aj ten text bol pôvodne vypracovaný v angličtine. Ja viem, že preklad je už hotový a distribuje sa práve v týchto chvíľach. Takže všetci kolegovia, ktorí chcú, si pripraviť svoje návrhy. Vedzte, že už je k dispozícii aj preklad tejto správy. Takže uvediem zoznam pozmeňovacích návrhov k návrhu komisie. Poprvé, to, ako bude vyzerať nariadenie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je ovplyvnené charakterom tzv. všeobecného nariadenia. Takže Tie hlavné prvky sú obsiahnuté v hlavnom nariadení a nariadenie o fonde je vlastne dôsledkom toho rozhodnutia, ktoré príjmeme k všeobecnému nariadeniu. Poprvé, pokiaľ ide o tematické ciele, po druhé, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu, čo je samozrejme tým základom v tom všeobecnom nariadení, ale má to dôsledky aj pre nariadenie o fonde rozvoja. Ďalšia oblasť sa týka programovania. V všeobecnom nariadení máme partnerský kontrakt, čo má samozrejme dopad aj pre ERDF. A potom je tu ešte problém finančných nástrojov. A to sa tiež týka všeobecného nariadenia. Takže v tomto programovacom období by sme, by sme mali byť veľmi opatrní a dôsledne zanalizovať obe nariadenia súčasne, aby sme sa presvedčili, že sa navzájom doplňajú a aby sme nespôsobili to, že medzi jednotlivými fondami a nariadeniami budú rozpory. Čo je dôležité z hľadiska fondu ERDF je aj fond CSF alebo fondy CSF, pretože niektoré z tých elementov, ktoré boli zapracované do dokumentu CSF, majú vplyv na ERDF a samozrejme konečná verzia CSF bude mať vplyv na ERDF. Posledný element, ktorý je vo všeobecnom nariadení, sa týka vzťahu medzi ERDF a ESF. Opäť to je vec všeobecného nariadenia a otázka viacfondového systému. Ďalší element, ktorý je dôležitý pre ERDF, sú metódy, ktoré sa navrhujú pre nové programovacie obdobie, najmä ITI, čo je tiež vo všeobecnom nariadení, ale má dopady na ERDF, pokiaľ ide o obsah môjho návrhu. Poprvé, týka sa to úloh fondu ERDF. A v mojej správe sa navrhuje, aby sme zahrnili aj demografické výzvy do úloh ERDF. Pokiaľ ide o článok 3, rozsah podpory, sú tu určité prvky, ktoré sú dôležité, ale zároveň aj kontroverzné. Ja sa osobne nezameriavam na úvodné ustanovenia, ale ako vidíte v mojej správe, je to niekoľko zmien, navrhovaných zmien k úvodným ustanoveniam, najmä sa týkajú informačných a komunikačných technológií, prepojenia na horizont 2020 alebo indikátorov, ale toto všetko bude mať potom dôsledky aj na tie ďalšie časti textu nariadenia. Takže ako uvádzam v článku 2, Navrhujem tam zapracovať regióny, ktorí, ktoré čelia demografickým výzvam a handicapom. Pretože to je dôležitá úloha, ktorú by mal fond RDF plniť, pokiaľ ide o rozsah podpory. Ako som povedal, je tu niekoľko kontroverzných elementov a ja navrhnem rozšíriť rozsah podpory RDF čo môže byť vnímané ako určité rozptýlenie tematickej koncentrácie. Takáto reakcia môže nastať, že keď niečo rozšírime, tak to môžeme rozriediť. Môj, môj úmysel nie je nič rozrieďovať, ale ja chcem, aby tento fond mal väčšiu flexibilitu, majúc na mysli tematickú koncentráciu a aby aj koneční príjimatelia samozrejme aj členské štáty, mali možnosť definovať tie ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Konkrétne napríklad navrhujem rozšíriť element produktívnych investícií. Komisia navrhuje, aby to platilo len pre malé a stredné podniky. Ja navrhujem tento element rozšíriť a zmeniť text najmä malé a stredné podniky, ale nechcel by som vylúčiť veľké podniky. Prečo? My by sme sa mali zameriavať na tých aktérov, ktorí dokážu vytvárať nové pracovné miesta. A preto z môjho hľadiska je o mnoho dôležitejšie vytvárať nové pracové miesta. A ak, tak, ak to dokážu robiť veľké podniky, tak by to mali mať možnosť robiť s podporou európskych fondov. To znamená, e, tu nemeníme cieľ, len meníme definíciu aktérov. A ak sú veľké podniky pripravené vytvárať pracovné miesta, tak by tak e, mali mať možnosť robiť. Ale hovorím najmä malé a stredné podniky. Ďalší kontroverzný element sa týka infraštruktúry, kultúry, športu a cestovného ruchu. Prečo? V návrhu komisie sa dočítame, že budeme mať sociálny, vzdelávací a zdravotný rozmer. Ale keď vnímame sociálny v širšom slova zmysle, tak to znamená kultúrny, dopravný, proste všetko. Ale keď komisia navrhuje v texte sociálny, vzdelávací a zdravotný, znamená to, že sociálny má iný význam z hľadiska komisie a má význam sociálnej starostlivosti. Ak teda komisia navrhuje sociálny, vzdelávací a zdravotný, zdravotnú infraštruktúru, tak ja by som navrhol, aby sme tento rozsah alebo zoznam doplnili o ďalšie prvky infraštruktúry, vrátane cestovného ruchu, športu a kultúry. Cestovný ruch je veľmi dôležitý pre ekonomiku a my sme mali práve v rámci EPP stretnutie, kde sme diskutovali o cestovnom ruchu ako súčasti ekonomiky. A preto tam navrhujeme doplniť kultúrnu, športovú a turistickú infraštruktúru. Tiež v článku 3 navrhujem zapracovať element finančných nástrojov z e RDF, to znamená úvery, záruky, revolvingovú pomoc a podobne. Sú tu niektoré prvky, ktoré nie sú až tak veľmi dôležité. Ja tu mením regióny a mestá na miestne a regionálne orgány. Pretože my tu diskutujeme o probléme aktérov a nie o probléme populácie. A ak hovoríme o mestách a regiónoch znamená toho, že hovoríme o populácii miest a regiónov, takže mali by sme hovoriť o miestnych a regionálnych samozprávach. A ďalší kontroverzný bod sa týka infraštruktúry. Mali by sme umožniť rozvinutejším regiónom, aby investovali do budovania infraštruktúry pre základné služby dopravy, životného prostredia a informačných technológií. Po mnoho stretnutiach navrhujem e, vypustiť túto časť a aby sme tým nezakázali aj tým rozvinutejším regiónom investovať do infraštruktúry. Sme v čase krízy a počas krízy nedomnievam sa, že by bola investícia do tejto infraštruktúry v rozpore s tematickou koncentráciou. Práve naopak. My neustupujeme od tematickej koncentrácie, ale ak je táto koncentrácia nevyhnutná na budovanie infraštruktúry, tak by to malo byť oprávnené. Nemôžeme hovoriť áno tematickej e, koncentrácii, ale nie budovaniu infraštruktúry. Preto navrhujem vypustenie. Pokiaľ ide o článok 4, tematická koncentrácia, no tu ide o možnosť zvýšenia flexibility. A môj návrh je zmeniť číslovanie, teda čísla z 80 na 70, z 50 na 40 v prípade troch tematických cieľov. Ďalší návrh e, umožniť štvrtý tematický cieľ, ktorý sa týka informačných a komunikačných technológií. Je to v zmysle väčšej flexibility. Pripomínam, že máme štyri priority, napríklad v oblasti teritoriálnej spolupráce. To znamená, tá doplnkovosť tu neexistuje. A ten tretí prvok sa týka potrebnej minimálnej úrovni pre energetickú efektívnosť. Tu navrhujem tiež zníženie týchto čísiel. Zabudol som na jeden prvok, ktorý je veľmi dôležitý a ten sa týka tabaku. Až doteraz mi nikto nedokázal vysvetliť, prečo niečo, čo je e, súčasťou všeobecnej európskej politiky, to znamená e, proti tabaková politika, prečo e, to máme tu v ERDF ja nemám dôvod, prečo by to malo byť tu v tomto ERDF. Jednoducho je to nevhodne umiestnený element. Pokiaľ ide o investičné priority, toto je aj návrh, ktorý predložila rada. To znamená, musíme rozšíriť ten obsah Oficiálne je to veľmi koncentrované, ale neoficiálne je to o mnoho flexibilnejšie. Jednoducho každý medzi investičné priority sa snaží niečo doplniť, vrátane mňa. A toto je dôvod, prečo navrhujem rozšírenie týchto priorít. A nie je to preto, aby sme zahmlili tematické koncentrácie, ale jednoducho tu sú elementy, ktoré treba zapracovať. Synergia s horizontom 2020 potom element kultúry a kreatívneho priemyslu. Pretože podľa mňa to súvisí priamo s inováciou. A potom sú tu ďalšie elementy, ktoré navrhujeme doplniť Tiež e, by tá podpora mala byť e, poskytnutelná všetkým podnikom bez ohľadu na ich dopravu. Ďalšia zmena sa týka um, tematickej koncentrácie mestskej mobility a prímeskej mobility. Inými slovami, buď máme záujem o nízkouhlíkovú ekonomiku, alebo e, budeme hovoriť o tom, na čo máme peniaze. Jednoducho, ak máme záujem o nízkouhlíkovú technológiu, tak by to malo byť sú, súčasťou tematickej koncentrácie. A doprava a nízkouhlíková ekonomika veľmi úzko súvisia. Potom zahrnutie investícií do, elekt- do transmisie a distribúcie e, zemného plynu a elektrické energie, potom vyjasnenie podpory pre investície do vodnej dopravy a rehabilitácia železničného systému. Toto sú, alebo obnova železničného systému, toto sú veci, e, ktoré boli predmetom diskusí na mnohých stretnutí, stretnutiach a preto, ak ich tam dáme, nemeníme nič na investičných prioritách. Ale navrhujem vypustiť indikátory z prílohy nariadenia, pretože to sú výstupné indik- výstupové indikátory a výstupové indikátory vlastne slúžia na zber dát a mali by byť predmetom delegovaných aktov a nie nariadenia. Udržateľný mestský rozvoj, toto je pomerne komplikovaná oblasť a tu samozrejme podporujem myšlienku vyčleniť 5 národnej alokácie ERDF, ale jednoducho poskytnúť túto eh, eh, alokáciu eh, tým, ktorí uzatvárajú partnerské zmluvy. Navrhujem vypustiť zoznam miest v partnerských kontraktov a spresniť kritériá, tak aby sme vytvorili pilotný program, ktorý vytvorí potrebné prepojenia medzi mestami a ich okolím, to znamená vidieckými oblastiami okolo miest. Je dôležité vytvoriť túto sieť, aby sme dokázali použiť európske prostriedky na posilnenie spolupráce. To znamená vyčleniť 5 e, prostriedkov národnej alokácie e RDF a potom použiť ITI, ale je tu silná opozícia z niektorých členských štátov a preto navrhujem, že tieto prostriedky môžu byť použité na tento dôvod ale môžu byť použité aj iné metódy a takisto odlišný stupeň delegácie, pretože prvotne sa navrhovalo delegovať eh, riadenie fondov na mestá na 7 rokov, ale niektoré členské štáty sa proti tomu veľmi silne vyslovili a preto navrhujem, aby sme diferencovali úroveň delegácie úloh alebo delegovania úloh pre mesta a mestské funkčné oblasti a tie najzdelenejšie regióny, tak tam nie sú nejaké špeciálne zmeny z mojej strany, takže len aby som to teraz zhrnul. V mojom návrhu taká všeobecná myšlienka je, aby sme mali tematickú koncentráciu zachovanú, ale aby bola pružnejšia pre členské krajiny, aby si mohli vybrať z toho obsahu a definovať ho, teda zachovať koncentráciu, ale neobmedzovať všetko. Keď neobmedzíme všetko, keď to budeme limitovať, tak e, pružnosť bude veľmi zredukovaná a myslím si, že v krízových situáciách by sme mali mať pružný, otvorený a ľahko zmeniteľný systém. A ja si myslím, že ide aj o reprogramovaní, teda e, to tu nie je, ale mali by sme vytvoriť nástroj na e, rýchle zmeny a zapracovanie rýchlych zmien. Takže to je všetko, pani predsednička, ďakujem pekne. Uh, uh, Ďakujem, milí kolegovia. Máme veľmi nabitý a náročný program, takže bola by som rada, keby mm, teraz všetci počúvali. Budeme mať pravidlo, že na začiatku diskusie povieme, mm, kto chce hovoriť v kontekste Janovej správy, pretože potom musím rozhodnúť, koľko vám dám sekúnd Takže máme troch tieňových. Pán Hamulakis nie je tu. Ešte niekto ďalší okrem tieňových by chcel hovoriť? Cornelia, to je štvrtá v poradí. Takže teraz som zoznam uzatvorila. Pán Ziman. že uvidíme, koľko sa ešte prihlási, ale mm, sústrete sa prosím vo vašom prejave na to, čo je dôležité pre pozmenujúce návrhy a pre obsah. Začneme pani Kerstin Westphal. Je isté, že máme málo času, ale Práve teraz je to poprvýkrát, eh, čo sme dostali nejaký dokument v písomnej podobe od poslednej schôdze a myslím si, že keď nemáme čas, musíme si niektoré otázky prediskutovať. Budem veľmi stručná. Upozornila som pozornosť našej skupiny na to, že hlasovanie našej skupiny a SAD sú rozhodujúce hlasovania, ale spravodajcovia v mnohých prípadoch a v mnohých bodoch jednoducho robia prepojenia medzi rozličnými tematickými oblastiami a majú pravdu, najmä keď sa hovorí napríklad o doprave, a to samozrejme je prepojené s ďalšou sériou otázok a práve toto je veľmi dôležité a s tým súhlasíme. Už sme to povedali a Jan Olbricht povedal, že je to veľmi dôležité práve tieto podnety a stimuly pre podniky, kde tie podmienky sú e, veľmi všeobecné. Mali by sme mať špecifické pravidlá pre niektoré podniky, najmä pokiaľ ide o zákazy, lebo keď budú mať niektoré veľké podniky východy, tak to môže poškodiť celú konkurenciu. A potom, pokiaľ ide o tematické koncentrácie, tak aj tam e, plne súhlasíme. Aj tam máme predsa oblasti, kde 80 cieľov pre tematické ciele sú veľmi striktné, e, tieto ciele sú veľmi neflexibilné, nepružné a potom, keď tu máme prioritu pre investície, tak treba v mnohých prípadoch pristupovať k revízii. To je pravda. Čiže máme tu celú sériu otázok, ako napríklad demografické zmeny. Výborne to treba zohľadňovať. Kultúra, cestovný ruch, toto všetko tam začlenil spravodajca. Ale okrem tohto všetkého je dôležitá ešte ďalšia vec. A síce koncentrácia a plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. To je veľmi dôležité a nemôžeme to strácať zo zreteľa. Myšlienka zapojiť do tejto oblasti aj dopravu ako tematickú e, oblasť mi pripadá veľmi dobrá. Nemáme s tým problém, pokiaľ ide o mestá, tak tam tiež naše pozície sú veľmi blízke a to isté je platí aj o rozvoji pokiaľ ide o rozvoj, tak my by sme chceli trošku viac udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide o mesta, ale som presvedčená, že tam nebude problém. Rozdiel je e, pri budovaní ropovodov. Ja som tam veľmi E, skeptická, pokiaľ ide o návrhy správodajcu. Pokiaľ ide o tematické koncentrácie, bolo by dobré, keby jednotlivé oblasti mali okrem troch stanovených cieľov ešte štvrtý cieľ. To znamená, že mohli by sme vyberať e, tieto regióny slobodným, voľným spôsobom a to by trošku spružnilo celý proces. Ja si myslím, že ideme veľmi správnym smerom a sme k dispozícii spolupracovať so spravodajcom. Ďakujem, ďalší rečník. Merci, madame la présidente. Euh, Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať e, pánovi Olbrichovi za jeho prácu a za to, že skutočne e, sa v tejto správe venovali. Ja si cením najmä jeho úsilie e, v oblasti e, kultúrnych dimenzií, kde hovorí o rozličných typoch investícií. A chcela by som sa sústrediť na mestský trvalo udržateľný rozvoj. Nazdávam sa, že je tam istý deficit, pokiaľ ide o ekológiu, a pokiaľ ide o európske záväzky v oblasti energetických balíčkov, ktoré sú súčasťou stratégie 2020. Zdá sa, že vy chcete spochybniť smernicu OTS o emisných kvótach a navyše myslím si, že európske ciele sú tu zle e, uplatnené, to znamená redukcia od 20 spotreby energie do roku 2020. Bez tejto smernice o efektivite energetickej a o zvýšení obnoviteľných zdrojov na 20 V rámci všeobecných princípov eh, si myslím, že bez toho, že by tieto percentá tematickej koncentrácie pre eh, tie eh, regióny v prechodnom období a regióny, ktoré sú E, už rozvinutejšie boli zvýšené. A to znamená, pán Oblicht, že nemali by sme sa do týchto cieľov púšťať, ak tam pretože tam by došlo k strate tisícov e, pracovných miest na miestnej úrovni. A považujem za takú kuriozitu túto vôľu rozšíriť dobrovoľnosť štrukturálnych fondov na veľké podniky. Vtedy, keď sa treba zároveň snažiť zracionalizovať verejné zdroje, e, malé, stredné a mikropodniky až doteraz mali iba veľmi e, malú možnosť používať štrukturálne fondy a myslím si, že veľké podniky majú dostatočné zdroje na svoj rozvoj, pretože majú E, naozaj dostatočné zdroje a tieto štrukturálne zdroje by mali byť rezervované len pre malé, stredné a mikropodniky, aby sa plne rozvinul ten rozvojový potenciál tvorby zamestnaní a pracovných postov. A parlament uznáva, že to je tzv. Small Business Act, ktorý e, má platiť predovšetkým pre týchto malých, aby sa mohli rozvíjať. Ja si myslím, že náš výbor eh, musí absolútne podporiť cestu týmto smerom. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Teraz máme dve minúty pre troch rečníkov, pre každého z nich. Najskôr Cornelia, dve minúty. Ďakujem. Máme tu celú sériu otázok, s ktorými súhlasíme, to je jasné. A ja ako tieňová spravodajkyňa musím povedať, že súhlasíme s tým, že infraštruktúry by mohli zahrňať aj veľké podniky, ale nie iba toto a o tom sa musia rozhodnúť jednotlivé členské štáty a regióny, koho chcú podporovať. Kultúra, šport, sociálne otázky, áno, súhlasím. A pokiaľ ide takisto aj o dopravu, tiež súhlasíme. Energetická efektívnosť sa musí udržať rovnako, lebo tá je kľúčovou oblasťou. Ďalej sú tu otázky, s ktorými nesúhlasíme. To sú tematické ciele. 4%, o ktorých sa tu hovorí, ja si myslím, že e, tie tematické ciele sú dobré, je dobré, aby existovali, ale my ich musíme využiť. A nie je žiadny dôvod na to, aby jeden tematický cieľ s tou slávnou stratégiou Európa 2020 mal menšiu prioritu vzhľadom na iné tematické ciele. S tým nesúhlasíme. Potom mestský rozvoj. V tomto smere my podporujeme e, vysvetlenie, e, ktoré, o ktorom hovoril pán spravodajca. Veľmi často sme o tom hovorili a potom otázky ako tabák, ropovody. Tam je jasné, že nesúhlasíme, nemôžeme sa zhodnúť, ale v mnohých ďalších otázkach súhlasíme, v mnohých môžeme naše stanoviská zblížiť a ja si myslím, že nakoniec práva aj na priek rozdielom bude dobrá. Dve minúty, Peter Simon. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi za jeho názory a za zaujímavú diskusiu. Mám dva body, o ktorých sa chcem vyjadriť. Poprvé, koncepcia mestských funkčných oblastí a potom e, udržateľný mestský rozvoj. Presne, pokiaľ ide o tieto dve oblasti, si myslím, že tu ide o to, aby sme si zadefinovali, o čom hovoríme. Mestá majú spotrebovať viac teritória, alebo to je naopak. Ja si myslím, že my musíme zohľadňovať rozličné modely mestského rozvoja a musíme sa sústrediť na tie najlepšie. Využívajme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Hovorme o e, funkčnom a funkcionalistickom mestskom priestore. A ako to vlastne prepojíte s cestovným ruchom, mestský priestor, cestovný ruch, e, aby, lebo aj to je vlastne funkčný a funkcionálny aspekt, ale má trošku iné charakteristiky. Ja si myslím, že v dokumente by to bolo dôležité spresniť a v tomto smere predložím niektoré pozmenujúce návrhy. Dúfam, že v budúcnosti budeme mať možnosť o tom diskutovať a prijať spoločné riešenia. Po druhé, 5 ktoré sú určené na teritoriálne integrované investície, tam si myslím, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, či všetky tieto veci by nemali zostať v oblasti operatívnych programov a možno by bolo najlepšie zamyslieť sa nad tým, či mesta a regióny, ktoré, ktorých infraštruktúry sa majú rozvíjať, či by to nemali práve oni e, mať túto e, kapacitu alebo možnosť riadiť a rozhodovať, pokiaľ ide o tieto prostriedky. Ja si myslím, že toto je niečo veľmi dôležité, čo nám môže E, byť aj veľmi užitočné a môžu mať z toho užitok aj mestské priestory. V každom prípade je to otázka, ktorú tu kladiem a zaslúžila by si širšiu debatu. Ďakujem, Jan Simpson. Budem veľmi stručný. Podporujem spravodajcu v dvoch e, oblastiach z mojej skúsenosti e, zo severských slabo osídlených území, zo Švédska teda. Kultúra, šport, turistika. To musí byť v popredí, je to dôležité aj niektoré regióny. Pre ne teda to je ich hlavný priemysel, hlavný zdroj pracovných miest, čiže to má moju veľkú podporu. Po druhé, infraštruktúra. Ťažko sa o tom diskutuje, pretože ide o veľké peniaze, ale už eh, v princípe naše regióny ktoré sú málo obývané, či už sú teda chudobné alebo bohaté, tam infraštruktúra je veľmi strategická. Napríklad širokopásmový internet, aby mal k nemu prístup každý v takejto oblasti. Tu je dôležitá podpora pre takýto druh infraštruktúry. A tiež by tu mohla byť strategická práca v oblasti cestovného ruchu, čiže máte moju podporu v týchto dvoch oblastiach. Ďakujem, ďakujem. Nikolas Martin v mene komisie, možno, že 3 minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Najskôr musím povedať, že niektoré z prvkov návrhu idú smerom, ktorý je akceptovateľný pre komisiu, zvlášť pokiaľ ide o mestskú otázku. Vidíme, že sa tu žiada určité objasnenie a rozšírenie možností. My by sme boli za to, aby sme mali zmienku na mestské oblasti, nie funkčné mestské oblasti, a komisia si myslí, že um, urbanistická um, rozvojová platforma má svoj potenciál, dala by sa využiť preto, aby sa investovali do udržateľného mestského rozvoja, aby to bolo úspešné. Oblasť, ktorá je problematická v súvislosti s návrhom komisie, najskôr ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti, tak toto otvorenie pre veľké podniky bez limitov, to nie je v súlade s um, tým, čo si myslí komisia, a síce, že európske fondy sa najlepšie využívajú, aby sa podporovali e, produkty pre malé a stredné, otvorenie pre veľké podniky, investícia, podpora napríklad výskumu a vývoja, ale tu sa to otvára bez limitov a to nie je e, v súlade s našimi e, myšlienkami. Investovanie do rozvinutejších oblastí, väčšina rozvinutejších regiónov má základnú infraštruktúru, ktorá existuje a návrh komisie umožňuje, aby sa menšie infraštruktúrne projekty realizovali podľa nás. To je tá správna rovnováha. Mala by sa zachovať, pokiaľ ide o mm, tabakový priemysel. Eh, je to vyčlenené preto, lebo toto je spôsob, ako zabezpečiť jednoducho to, aby sa neinvestovalo do tabakového priemyslu. Podľa nás to je v súlade zharmonizovaným prístupom k euro- európskych politík. Špecifická zmienka na kultúru, cestovný ruch a šport. Podľa eh, nás to nie je potrebné. Toto sú investičné prvky, ktoré sú pokryté pojmom domáceho potenciálu 3.1d. E, eh, tu podľa mňa nevysielame to správne posolstvo, aby sme zdôraznili tieto prvky v danom návrhu. Toto sú investičné oblasti, ktoré sú dôležité alebo môžu byť dôležité e, z územného e, pohľadu, ale nie je to podstatou a toto nie je spôsob, akým Európska únia zvýši svoju konkurencieschopnosť a k ETS e, komisia si myslí, že by sme nemali investovať do spôsobov, ktoré by mohli podkopať systém ETS. A na záver ešte dva body. Tematická koncentrácia a to, čo spravodajca predložil, je taká trojitá dezilúzia. Znižuje to percenta, zvyšuje to tematické ciele, ktoré sú dôležité pre tieto percentá a posúva to udržateľnú mestskú mobilitu. Čiže je to také trojité e, rozriadenie a podľa nás toto nie je v súlade s názorom že koncentrácia je jedným z nástrojov, ktorým európske peniaze budú efektívnejšie využité. A potom investičné priority a ich formulácia. Investičné priority sú ciele. Ide o rozdelenie cieľov do oblastí, kde majú dosiahnuť špecifické ciele. Dá sa to objasniť, ale nemalo by sa to rozširovať spôsobom, ktorý by znamenal, že stratíme zo zreteľa cieľ, o ktorý nám ide. Ďakujem pekne. Ďakujem. Jan, máte 3 minúty, aby ste nesúhlasili v prípade, že nechcete. Musíte hovoriť teda o tom, s čím súhlasíte. Štruktúrna filozofia v sociálnych vedách znamená, že potrebujeme hlbokú štruktúru, hĺbkovú štruktúru a Je, teda dvere sú otvorené. Chcel by som mm, poďakovať účastníkom tejto diskusie za konštruktívne pripomienky. Myslím si, že tu sa ukazuje, aké sú tu rozdiely napríklad medzi nami a komisiou. Prvá reakcia našich kolegov bola taká, že kultúra, šport a cestovný ruch by mali byť súčasťou hospodárstva a mm, nie len niečím, čo mení štandard života čiže zhodneme sa na základných myšlienkách. Je to začiatok rokovaní, čiže budeme diskutovať s členskými krajinami. Už som sa stretol s niektorými členskými krajinami a bolo prekvapivé, že členské krajiny, ktoré sú tradične antikohezné, tak podporujú môj návrh. Čiže je to prekvapivé a zrejme tu prídu ešte veľmi zaujímavé myšlienky. Dve pripomienky, pani predsednička, také všeobecnejšie. Všeobecný postoj v mojej správe je taký, že by sme nemali rozhodovať o detailoch v Bruseli. Mali by sme vytvárať ciele, ktoré sa budú dosahovať a potom žiadať od členských krajín, ako to chcú urobiť detailne. Čiže oni sami by mali zistiť, ako dosiahnu ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Nemali by sme všetko podrobne e, tu e, nariadiť, pretože to účelovo viaže všetko. Pružnosť e, bude veľmi obmedzená. Čo som navrhol v tomto texte, bola väčšia pružnosť. Pán riaditeľ to nazval väčšie rozriedenie. E, Čiže je to problém filozofický. Ja navrhujem, aby sme boli veľmi e, prísni, aby sme to podmienili viac, aby sme e, mali prísnejšiu kontrolu, ale nerozhodujme o všetkom hneď na začiatku. E, to je žiadosť, ktorá sa bude týkať tých konečných hráčov. Chceme viac pracovných miest. Otázka je, kto ich vytvorí. V niektorých členských krajinách to budú len malé a stredné podniky, v iných to budú iné subjekty, ktoré môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. A to je dôležité, aby to neboli len e, malé a stredné podniky. To je vlajková loď, ja to tak chápem, ale potrebujeme rast a vytváranie pracovných miest a preto si myslím, že toto treba podporiť. Podľa e, mňa sa zhodneme na tomto aj so zelenými. Nie sú tu rozdiely názorov, je tu rozdiel na pokiaľ ide o použitú metódu, problém ETS, o tom budeme ešte hovoriť samozrejme, čo máme teda na mysli pod tými detailami. Problém tabaku ešte stále teda nechápem, prečo je to VDF. Je to všeobecný prvok európskej politiky. Nemalo by sa do toho investovať vôbec, zvlášť v oblasti RDF. Nemám nič proti, ale možno, že je to téma na diskusiu na inej pôde. Teda, naša pozícia od začiatku je dobrá pretože keby sme sa zhodli 100% na všetkom na začiatku, tak o čom by sme rokovali? Sú tu rozdiely medzi členskými krajinami, rozdiely v komisie, možno, že musíme objasniť, čo máme na mysli pod tými rôznymi prvkami. Ja som si istý, že sa dohodneme. Je to ako s infraštruktúrou, keď e, rozvinutejšie regióny majú časť infraštruktúry, ktorá je absolútne inovatívna, ale nie všetká infraštruktúra je inovovaná môže to vytvoriť nové prostredie. Prečo teda neumožniť členským krajinám rozhodnúť? Prečo to uzatvárať hneď na začiatku? Čiže všeobecná myšlienka je väčšia pružnosť, otvorenosť a potom prísnosť, striktnosť v dosahovaní cieľov Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takže uzatváram diskusiu o fonde RDF. Samozrejme, viem si predstaviť, že v kontexte diskusie o všeobecnom nariadení niektoré z týchto otázok vyvstanú opätovne. Počítame každú sekundu, takže poprosím dvoch spravodajcov pre všeobecné nariadenie, aby hneď začali. Dnes sa budeme venovať spoločnému strategickému rámcu, aj keď si viem predstaviť, že zrejme budete chcieť prezentovať aj pozmeňovacie návrhy, ktoré e, s tým priamo nesúvisia, takže ponechám to na vás. Povedzte to, čo považujete za dôležité. Takže Lambert a Konstances. Ďakujem, pani predsednička, za túto nesmiernu rýchlosť, keď ste sa dostali v prvej hodine k bodu 12. Ja dokážem byť aj rýchlejšie, hovorí predsednička zrejme v duchu uplynulých dní. Dobre, takže teraz vážne. Áno. Viedli sme diskusie k pracovnému dokumentu, venovali sme sa kľúčovým bodom a áno, myslím si, že už môžeme hovoriť o prvom súbore pozmeňovacích návrhov, ktoré máme na stole a som veľmi rád, že v uplynulých týždňoch sme mali možnosť si spolu sadnúť, aj minulý týždeň e, v Štrasburgu s tieňovými spravodajcami, aby sme sa zamrali na niektoré z týchto pozmeňovacích návrhov. A zistil som, že keď e, tomuto venujete potrebný čas, keď sa snažíte veci vyjasniť, tak to funguje asi tak, že na konci nebudeme konfrontovaní s tisíckami pozmeňovacích návrhov. Ale ak eh, to robíme postupne a dôkladne a budeme chcieť o tejto veci hlasovať na začiatku júla, tak si myslím, že táto snaha sa oplatí. Prečo? Nuž, podobne ako povedal Jan Olbrich, vytvára to rámec pre diskusiu. Zohľadňuje to názory Európskeho parlamentu v, diskusie, v diskusii A je potrebné, aby sme hlasovali tak, ako to máme naplánované, aby sme mohli zaujať jednoznačnú pozíciu potom v rokovaniach s komisiou a radou. Prečo je to dôležité? Nuž, vzhľadom na nový trend, a dnes budeme hovoriť konec koncov aj s komisárom a s ministrom pre európske záležitosti Dánska, o ich návrhoch. A ja by som nechcel, aby sme sa dostali do situácie e, takej, že niektoré časti budú jednomyselne schválené v rade a potom ich nebude možné opätovne otvoriť. Mali by sme veľmi striktne dodržiavať princípy spolurozhodovania. Takže poprosím kolegovia, prečítajte si tieto pozmeňujúce návrhy predtým, ako budete predkladať vlastné návrhy, aby nedochádzalo k duplicite a my budeme pozorne študovať každý predložený pozmeňovací návrh, ale jednoducho nechcem, aby sme mm, naozaj museli potom hlasovať o stovkách návrhov. Po druhé. Áno, pani predsednička? Zameráme sa teraz na CSF, CSF má teraz vlastné postupy. My sme veľmi tvrdopracovali, aby sme mali k dispozícii text, ktorý už je formulovaný v článkoch, teda paragrafované znenie, tak aby sme mohli k týmto paragrafom predkladať pozmeňujúce návrhy. Jednoducho, my sme trvali na tom, aby bol tento text paragrafovaný, tak aby sme videli, akú budú mať tie články štruktúru, ako budú fungovať v praxi a ako je ich potrebné interpretovať. A toto je obzvlášť dôležité v dobách, kedy hovoríme o investíciách, raste a pracovných miestach. V Európskej únii máme množstvo postupov, ktoré zabezpečia veľmi silné synergické efekty, ale je pochopiteľné, že ak sa chceme vyjadrovať k návrhu o CSF, tak potrebujeme trošku viac času a my sme jednoducho navrhli predlženie lehoty o jeden týždeň, aby ste si tento návrh CSF mohli prečítať. My sme e, k vašej dispozícii, kdokoľvek zaklope na naše dvere bude vítaný. A jednoducho pomôžeme mu sformulovať, ak to bude potrebné, pozmeňovacie návrhy. Dúfam, že pani predsednička sa stotožní s týmto návrhom a ja sa teraz pozerám na Konstanzu, um, či súhlasí. Um, keď sa pozrieme na kapitoly, tak jednoducho v kapitole číslo 4 ustupujeme od horizontálnych princípov. Ale opätovne zdôrazňujem, CSF je o synergiách, uh, je o prepojení na horizont 2020 je o CEF, o sieťach TEN a nových nástrojov. E, týka sa to IP, ETF, A je to vlastne o tom, ako dokážeme túto koordináciu v praxi realizovať. To znamená, Nebudem opakovať mm, obsah našej práce, ale e, hovorím skôr o tom, o tých našich cieľoch, úmysloch. Spolu s Konstanzou sme sa pozreli na niektoré pozmeňovacie návrhy. E, snažili sme sa niektoré veci, hlavne právne aspekty, vyjasniť v spolupráci s právnym odborom parlamentu a na základe týchto konzultácií predložíme ešte niekoľko nových pozmeňovacích návrhov, cieľom ktorých bude len tento návrh vyjasniť, ale o tom môžeme hovoriť neskôr, keď budeme diskutovať o celom balíku pozmeňovacích návrhov a kompromisných pozmeňovacích návrhov. Takže toľko na teraz z mojej strany Konstanza, chceš ma doplniť? Predsednička povoluje. Áno, ďakujem. Ďakujem pekne. Ja nemám čo dodať. E, možno pokiaľ ide o, tých pozmien- pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, o ktorých hovorí Lambert, myslím si, že jeden je pre nás mimoriadne dôležitý z politického hľadiska. Ide o etický kódex, pre nás ako parlament by to malo byť veľmi dôležité, aby sme jednoznačne vyslali signál, že chceme tento etický kódex, eh, pretože ide o princíp partnerstva a o tom by sme mali tiež hovoriť. To znamená, eh, okrem tých technických otázok, aj tieto dve veci by som rada zdôraznila. Pokiaľ ide o spoločný strategický rámec, kolegovia zo sekretariátu pracovali v skutku tvrdo a usilovne a strávili na tom množstvo času a text, ktorý bol predložený, je, myslím si, veľmi prehľadný a jednoznačne z neho vyplýva, akým spôsobom bude potom najlepšie snažiť sa meniť pôvodný návrh alebo teda doplniť ho pozmeňovacími návrhmi. Zajtra, e, prepačte, právny odbor zdôraznil, a e, aké sú terminologické úskalia v tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré už boli predložené a upozorňuje na to, že je potrebné, aby sme boli konzistentní, pokiaľ ide o terminológiu. Tie zmeny v kapitole 4 tam sme sa vyjadrili s kolegom, že nevidíme e, e, pridanú hodnotu e, v týchto návrhoch a podľa mňa je potrebné, aby sme tie zostávajúce štyri návrhy ponechali tak, ako boli predložené. Pokiaľ ide o to, akým spôsobom budeme ďalej postupovať v rámci pozmeňovacích návrhov, chcela by som vás o niečo poprosiť a ja vlastne len doplním to, čo povedal Lambert. V súčasnosti máme množstvo členov výboru regiónov, ktorí majú záujem o diskusiu s eh, poslancami tohto parlamentu a v výbore regiónov sú zástupcovia členských štátov samozrejme, ale asi by nebolo veľmi zmysluplné osvojiť si pozmeňovacie návrhy rady a predložiť ich ako vlastné pozmeňovacie návrhy. Technicky je to možné, ale tu ide o možnosť vyjednávania. To znamená, ja vám ponúknem niečo, ak vy ste ochotní ponúknuť niečo mne. A ak by sme to urobili, tak potom stratíme manévrovací priestor a jednoducho je potrebné, aby sme si ho zachovali, tento priestor pre rokovanie s radou. Ako už povedal Lambert a Jan, sme na začiatku celého procesu A pred nami stojí historická šanca v rámci procesu spolurozhodovania a musíme túto šancu využiť a pristupovať k tomu seriózne. Pokiaľ ide o spoločný strategický rámec, ide o prvú iniciatívu, ide o legislatívnu iniciatívu, ktorá je chválihodná a myslím si, že na to môžeme byť hrdí. Ale musíme byť veľmi pozorní a obozretní v rámci celého procesu. Ďakujem. Máme tu dvoch tieňových spravodajcov. Nech sa páči. Ďakujem. Áno, v Štrasburgu sme viedli veľmi dobrú diskusiu a podarilo sa nám vyjasniť množstvo otázok, ktoré, ktoré znesli kolegovia. Niekedy ale zaujímavé zistiť, čo sa deje na druhej strane a ak má niekto prepojenie na ministerstva alebo na vlády, tak e, zrejme vie, že tie vyjednávacie bloky aj na strane rady sa kompletizujú a jednoducho, keď sa na to pozriete, tak je to veľmi zaujímavé, pretože e, rada sa venuje veciam, ktorým sa nevenujeme my. Oni napríklad doplňujú prílohu číslo 2. A jednoducho rada sa venuje týmto veciam a my by sme z nich nemali strácať zreteľ. Za normálny otázok, otázky, o ktorých tu hovoríme, jednoducho ehm, sme stratili zretela. My hovoríme o tematických otázkach, ale musíme hovoriť aj o finančných otázkach a musíme o nich hovoriť spoločne. Ale je tu niekoľko vecí, ktorých sme sa nedotkli a chcel by som zdôrazniť. Ehm, nemám údaje alebo tabulky s číslami aktuálnymi k 1. máju, ale stále som na pochybách, pokiaľ ide o financovanie sociálneho fondu, fondu vidieckého rozvoja a fondu súdržnosti. A jedna z otázok, o ktorej sme tu vôbec nehovorili a o ktorej budeme hovoriť eh, v rozpočtovom výbore, je eh, ne, sú nevyužité prostriedky a toto je dôležité, pretože končí mm, súčasný finančný výhľad do roku 2013 a ja navrhujem, aby sme o tom hovorili. Ide o zhruba 209 miliard. A na jednej strane sa hovorí, že teda tieto prostriedky, ak nie sú vyčerpané, tak zrejme neexistuje potreba ich čerpania, ale keď sa pozriete na existujúce nariadenie, um, máme tu uh, pravidlo N plus 2 a N plus 3. A dôvod, prečo sme mali rozpočtový problém uh, v štrukturálnych fondoch, uh, bol, bolo pravidlo N plus 2, ktoré niektoré členské štáty e, dodržali, dodržali nie M plus 3. A pokiaľ ide o to, o čom tu hovoríme dnes, ja súhlasím, že CSF, spoločný strategický rámec, je veľmi dôležitý. Ja som si tento návrh podrobne prečítal a takisto mi, e, som dostal vysvetlenie, ako je možné tieto veci vyriešiť A som rád, že máme paragrafované znenie. Ja podporím to, čo tu bolo povedané ohľadom prílohy. Viem, že niektorí sú proti. Ja neviem, aký bude výsledok um, správy, o ktoré ste hovorili, ale podľa dôvodovej správy komisie sa tieto veci meniť nebudú. Otázka je, do akej miery budete schopní predkladať kvalitné projekty a jednoducho nebude možné už viazať, účelovo viazať tieto prostriedky ako to bolo v prípade fondu súdržnosti. Jednoducho tých 10% e, sa položí na, na stôl, e, tak povediac na trh a ak budete dobrí a budete mať dobré projekty, tak budete môcť z týchto fondov čerpať. Ak nie, tak e, jednoducho k týmto prostriedkom sa nedostanete. A ja súhlasím s Konstancov, že je tu množstvo lobbystov, ktorí v tomto smere veľmi aktívne pracujú. Bolo by veľmi pekné, keby tieto prostriedky eh, boli poskytnuté všetkým 27 členským štátom, ale nie je ich dosť na to, aby to bolo možné. A potom je tu otázka DPH. Návrh komisie je to veľmi komplikovaná otázka. Sú tu tri možnosti. Status quo z DPH, po druhé prijať článok 55 odsek 3 písmeno C komisie alebo podporíme našich spravodajcov. Ja mm, mám tendenciu podporiť prístup spravodajcov, pretože týmto zabezpečíme väčší prílev prostriedkov príjemcom. Keď implementujeme eh, fondy súdržnosti, tak eh, je dôležité, aby E, časť prostriedkov nebola očerpaná cez DPH na úplne iný účel a úplne iným smerom. A ja teda v tomto smere podporím spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Olži, aj vy chcete ešte hovoriť? Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Ja s dovolením... Ak dovolíte, ja spomeniem iba niekoľko detajlov, ktoré je treba doriešiť. Ide tu o otázku výkonovej rezervy. Tam podľa môjho e, názoru nemotivuje k väčším výkonom. Možno by bolo motivujúcejšie, keby sa vytvorila na národnej úrovni a použila sa pre tie programy, kde sa prostriedky čerpajú najrýchlejšie. Ďalej tu máme DPH, už to tu bolo zmienené zahrnutie e, témy uznateľnosti DPH do všeobecných aspektov finančného rámca by bolo vhodné. Ďalej tu máme otázku pravidla N plus X. Nemalo, nemalo by byť definované tak, aby bolo také striktné a Mm, malo by sa aplikovať e, trošku pružnejšie, napríklad opäť na národnej úrovni. Ďalej zastrešovanie Európskeho sociálneho fondu. Myslím si, že tu máme dve možnosti. Buď stanovenie jednotlivej hranice pre všetky regióny, alebo zníženie toho percenta u niektorých typoch regiónov. Rovnako je možné, aby sa tento podiel dojednal na národnej úrovni, napríklad pri rokovaní o partnerských zmluvách. Potom si myslím, že stojí za zváženie to, aby vo všetkých fondoch a cieľoch bola e, zjednotená maximálna miera spolufinancovania na 85 Posledná poznámka sa týka zabezpečenia súladu výdavkov z politiky súdržnosti s ostatnými vývojovými programami, ako je napríklad Horizont 2020. To sú na teraz moje pripomienky. Diskusia aj vývoj sa mi páči. You, Ďakujem, kolegovia. Tým uzatvorili sme zoznam rečníkov. Najskôr Cornelia, potom Peter. Dve minúty Áno. Hovorili sme o podmienenosti ex ante. Jedna možnosť je, že sa zbavíme celej tej časti. Musím povedať, že ja s tým nie som veľmi spokojná s takouto situáciou naozaj nevidím, aká je v tom pridaná hodnota. Takže máme problém so systémom trestov. To nie je v súlade s koheznou politikou, zvlášť v prípade podmienenosti ex ante. Etický kódex to bola ďalšia téma, ktorá odznela podľa mňa je dosť dôležitá či budeme mať delegované akty. Musíme sa rozhodnúť v tomto bode a rada by som si vypočula aj ostatné názory. Máme spoločný strategický rámec. Myslím, že to momentálne funguje dobre. Máme určité problémy s akreditáciou, to je kľúčové slovo. Veľa stu prítomných vyjadrilo svoje obavy, zvlášť sa to týka niektorých oblastí. máme napríklad e, termín v októbri alebo v novembri, tak e, vytvára sa tu veľmi ťažká situácia pokiaľ ide o samotné projekty a ich implementáciu, takže niečo sa naozaj musí urobiť. Takisto finančné nástroje. Aj tu máme určité obavy a boli by sme radi, keby tu bol tematickejší prístup. Tieto nástroje by mohli byť dobré, ale sú tu tiež rizika. Ďakujem. Ďakujem, Peter. Simon? Áno, ďakujem pekne. Dva aspekty. Viacúrovňová správa na jednej strane, to je niečo, čo vítame, ako zapracovať regionálne vlády do týchto partnerských dohôd na všetkých úrovniach. Myslím, že sa musíme pozrieť na to, ako postupovať v tejto oblasti. Mm, nie je to niečo, čo by sme mohli nechať výlučne na komisiu. Musia to byť minimálne kritériá pre partnerstva a to sa musí zapracovať do partnerských dohôd pre operatívne programy. Po druhé, zjednodušenie pravidiel už viackrát sa to vyskytlo v diskusiách s miestnymi a lokálnymi expertami. Keď sa pozrieme na tento návrh a keď sa pozrieme na úlohu miestnych a regionálnych orgánov a na ich obavy, tak možno, že tu nie je skutočne zjednodušenie, ale zvýšenie byrokracie takže by sme sa mohli porozprávať o kontrolách a možnom prispôsobení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Neviem, či sa komisia chce vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Keďže pán komisár Hahn už o chvíľu príde a bude hovoriť e, smerom k tomuto výboru a určite bude niečo hovoriť aj k CSF, Takže nechcem predbiehať to, čo povie on a čo teda musí povedať. Videli sme návrh dokumentu a prílohy e, nedávno. Nemali sme možnosť podrobne sa s ním zoznámiť, čiže len niekoľko pripomienok v súvislosti s, e, s CSF. Takže Predovšetkým dokument je spojený s návrhom na zmeny textu CPR, e, vrátanie zmien definície CSF. A to vedie k jednej pripomienke z našej strany a síce, že možno je tu určité nepochopenie ohľadom úlohy CSF. Návrh hovorí o koordinácii a o vyvážení investičných priorít. A to je spojené s vymazaním kľúčových eh, projektov, ktoré sú v pracovnom dokumente komisie o CSF. Teda najskôr investičné priority sú špecifické pre koheznú politiku, zatiaľ čo CSF pokrýva všetkých 5 fondov. Čiže takto to nefunguje, pokiaľ ide o zmienku na investičné priority. Druhá zmienka, investičné priority, to som spomenul už predtým, sú zakotvené v tematických cieľov, sú základom tematických cieľov a podrobnejšia formulácia cieľov je teda tu. A my v komisii si myslíme, že jedno zo základných úloh CSF je byť takým vodíko, vodítkom, ako tých 5 fondov prispeje k dosiahnutiu tematických cieľov v rámci definovaných e, finančných nástrojov. A tu kľúčové projekty slúžia svojmu cieľu tým, že uh, konkrétne a špecificky hovoria to, ako tých 5 fondov môže podporiť rozličné typy investícií e, bez spoločného cieľa. Možno mi dovolíte, pani predsedníčka, ešte jednu pripomienku v súvislosti s pozmenujúcimi návrhmi, e, s ustanoveniami a komentármi. Toto nebolo síce spomenuté, ale podľa komisie je to dôležité. Ide o vymazanie článku 20 v súvislosti s rámcom výkonnosti. A my v tých návrhoch sme si všimli vymazanie článku 18, tam je výkonová rezerva, a článok 20 v výkonovom rámci. Ja by som chcel požiadať spravodajcu, aby sa na toto opätovne pozrel, pretože v návrhu komisie tieto dve časti e, Rámec výkonov je jeden z kľúčových nástrojov na to, aby sme dosiahli ciele a to je v centre návrhu komisie. Výkonová rezerva je jeden z prvkov, e, ktoré vyplýva z rámcovej výkonnosti tým, že sa stimuluje dobrá výkonnosť, ale je to spomenú, spojené s výkonovým rámcom a sú tu určité e, podmienky, kedy sa preruší financovanie, e, dôjde k úpravám a podobne. Ale teda toto je základný aspekt celého procesu programovania, prípravou, formovania programov, implementácie programov so zameraním na výsledok. Bola by to veľká strata, keby sme to tu nemali, to by podkopalo jeden z našich kľúčových cieľov. Neviem, či pán spravodajca chce vysloviť komentár na záver. Prepačte. Ďakujem za túto hraňajšiu diskusiu. Zrejme to hlavné, je to, že procesy, ktoré prebiehajú, um, prebiehajú za účasti všetkých rečníkov, takisto spoločný strategický rámec a procesy na mieru, ktoré sme navrhli, aby sme teda mali jeden týždeň navyše pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Je dôležité, aby sme nielenže mali presný časový rámec, ale aby sme sa zhodli na hlavných bodoch. A hlavné body, myslím si, že niektorí z kolegovia sa už začínajú zamýšľať o týchto rokovaniach, o tom, ako by sme dospeli k tomu najlepšiemu výsledku. Pán Vlasak to tiež spomenul. E, to je pravda, ale dajme veci na stôl ako východiskovú pozíciu aby sme dobre pretlmočili naše princípy a naše názory. A potom môžeme dosiahnuť vytvorenie tohto balíka. Ja som optimista v tomto ohľade. Pani Hoset pohovorila, že akreditácia a ostatné aspekty sa musia ešte objasniť. Ešte je tu prepojenie s finančným nariadením a ten proces prebieha. A ja som naozaj optimista, že dosiahneme dohodu už čoskoro. skoro musíme akceptovať niektoré veci, ako by sme mali pracovať s týmito informáciami, ktoré prichádzajú z členských krajín, s novými finančnými nástrojmi a tak ďalej. Čiže toto sú základné stavebné bloky v týchto procesoch. Podľa mňa sme nezmenili veľmi veľa v prezentácii SF a tak ďalej. Nepochybne toto bude ešte predmetom diskusí, ale výkonnostná rezerva, tak áno, je mi ľúto, ale ak to nechcete, tak sa tým nemusíme zaoberať. sú aj lepšie, oveľa lepšie postupy plánovania v členských krajinách. Rast investície v týchto oblastiach ktoré posilňujú tematickú koncentráciu. Toto by sa malo diať. Nepotrebujeme nejakú súťaž krásy, kedy sa každý musí dostať na túto úroveň. Je tu kríza. Ak to nechcete, tak toto je posolstvo parlamentu. A DPH Naozaj hovoríme konkrétne, držíme sa súčasnej situácie a toto je tá teda najlepšia pozícia. Ľudia budú počúvať tieto diskusie. Pani predsednička, možno Konstanca by mohla teraz dostať slovo? Áno, samozrejme, jej to dovolím. Neviem prečo, ale teda ďakujem za to, že ste ma na to upozornili. Ďakujem. Chcem dodať eh, len niekoľko eh, pripomienok. K tomu, čo povedali kolegovia, k nášmu návrhu výkonnostná rezerva DPH podmienenosť ex ante. Toto je niekoľko vecí, ktoré sme už prevzali akreditácia. To bolo už spomenuté. Závisí to od rozpočtového nariadenia. Takže prosím, musíme sa zamerať na to, čo môžeme ovplyvniť. Sú tu niektoré špecifické e, veci. Akreditácia e, v závislosti e, na finančnom nariadení. Musíme sa potom teda pozrieť, či máme nejaký manevrovací priestor na zmeny alebo nie. Ak tu budú naozaj návrhy na zjednodušenie, tak na túto tému sme síce už viackrát hovorili. Povedali sme kolegom, že ak sú nejaké možnosti, tak upozornite na ne. Ale táto téma je veľmi komplikovaná. Nie je to také jednoduché zavádzať zjednodušenie. Je tu viacero oblastí, viacero aspektov. Ak zmeníte niečo na jednej strane, môže to mať dopad na nejakú inú oblasť a nevždy to funguje. Čiže musíme sa podrobne zamyslieť aj nad takýmito dopadmi. Ak tu ale budú návrhy na zjednodušenie, tak budú vítané a ja som si istá, že nie len z našej strany, ale aj zo strany Rady a komisie chcem ešte dodať k niečomu, čo povedala komisia kľúčové kroky, kľúčové projekty. Podľa nás tam nebolo prepojenie, špecifické prepojenie so spoločnými ustanoveniami. Myslíme si, že komentáre komisie sú rozumné, podporujeme ich, mali sme intenzívne diskusie, myslím, že na tom môžeme stavať a určite je tu priestor na zlepšenie. Myslíme si, že prístup zameraný na dosávanie výsledkov by mohol byť veľmi užitočný v tejto oblasti. Teraz sa nepozeráme na čísla, ale aj na výsledky. A toto je skutočne v našom záujme, v záujme všetkých v podstate. Myslím si, že sa definovala metóda. Možno, že e, toto nie je tá najlepšia metóda, ale Možno sú ešte nové aspekty, o ktorých môžeme ďalej diskutovať s komisiou. Takže máme tu ešte možnosti e, predkladať návrhy. Sme na začiatku procesu a diskusí a rokovaní s komisiou. Podľa mňa pracujeme na budúcej koheznej politike a dúfajme, že výsledky budú tie najlepšie pre všetkých a že to bude mať politiku, koheznú politiku, ktorá bude dobrá pre budúcnosť. A ešte komentár na záver. Hovoríme o partnerských dohodách. Chceme záväzné dohody čo je rozdiel e, medzi nami a radou. Chceme zabezpečiť to, na miestne orgány boli súčasťou tohto procesu. A to je dôležité v tomto type partnerských dohôd. Podľa mňa teda je dôležité, aby sme toto odlišovali. Ďakujem pekne. Už teraz sme, ehm, alebo teda ďalší bod, na ďalší bod budeme mať menej času, čiže musíme sa poponáhľať. Mám jednu otázku k, ku kreditom a k ročným bilanciám. Kladiem si otázku, či bude inteligentným riešením, keď výbor pre regionálny rozvoj sa nevyjadrí a nič k tomu nepovie. neviem, ale ako chceme, aby toto posolstvo išlo napredovalo, keď nič nehovoríme? Pozor, lebo ako som už povedala, toto je prostredie, ktoré potenciálne môže byť nebezpečné. Nejde tu ani tak o to, že nepredložíme pozmenujúce návrhy, ale pozor, takticky tu vidím problém. Cornelia. Je to poľutovania hodné, ale na pléne bolo prijaté rozhodnutie o finančnom nariadení. Je to správa Gresle a my sme ho väčšinovo schválili a tam sa hovorí, že Európsky parlament podľa článko, článku 57 finančných nariadení teraz spolu rozhoduje spolu s radou a parlament trvá pokiaľ ide o túto otázku na aspekte, ktorý rada neprijala. E, jednoducho nie je tam otvorenosť zo strany rady a teraz je už príliš neskoro, je prineskoro na to, aby sme my ako výbor pre, pre regionálny rozvoj menili niečo, čo už bolo rozhodnuté. V texte je jasne povedané, že otázka kreditov, ročných hodnotení bilancií, tak E, že to sa riadi článkom 57 e, finančného nariadenia a je to súčasťou príslušnej legislatívy. A ako som povedala, teraz nemôžeme ustúpiť dozadu a povedať, na záver to, čo sme schválili, nám vôbec nevyhovuje. Nie. Mali sme sa ešte skôr, ako sme niečo schváľovali, zamyslieť nad dôsledkami tohto rozhodnutia na regionálnu politiku. Neviem v každom prípade môžeme nakontaktovať pani Gresle a poprosiť ju o kompromis, ale bude to ťažké. Ďakujem. Ďakujem. Môžeme pokračovať ešte popoludní na túto tému. Teraz chcem ešte povedať alebo opakovať dôrazne, že máme 7. jún pre preklenie pozmenujúcich návrhov CSF a do 31. mája do poludnia sú, je termín pre všeobecné pripomienky pre CSF 7. Eh, júna na poludne. Ešte raz opakujem to, čo už odznelo viackrát. A síce, že nie je tu rutinný postup, eh, ale máme tu špeciálny postup, ako viete, toho navrhol sekretariát a inštrukcie dostanete zo strany sekretariátu už čoskoro. Ale tí, ktorí chcete prekladať návrhy k CSF a ešte máte pochybnosti, ako to urobiť, prosím, predtým, ako to urobíte, skontaktujte sekretariát. A týmto by som prešla k bodu k správy pána Selera a bez meškania mu dávam slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem aj za to, že ste pozmenili program dnešného zasadnutia a že teraz môžeme hovoriť o tomto návrhu, pokiaľ ide o e, európske e, rozhodnutie o teritoriálnej spolupráci. Pokiaľ ide o túto otázku, tak sú také tri body, pokiaľ ide o zmenu tohto nariadenia. Skupina EPP zorganizovalo aj verejné vypočutie k tejto téme. Výbor regiónov sa o tejto téme tiež zmienil a toto všetko vlastne sa zohľadnilo aj v diskusii. Mnoho regiónov plánuje e, spustiť cezhraničnú, e, cez teritoriálnu medziregionálnu spoluprácu. Ide tu o to, aby v budúcnosti tieto európske nástroje na teritoriálnu spoluprácu boli používané na to, aby sa táto cezhraničná e, spolupráca rozvinula a posunula dopredu. Nariadenie, ktoré tu máme, práve naopak, ako na rozdiel od predchádzajúcej štruktúry, predkladá isté výhody a nariadenie už teraz obsahuje isté výhody e, v porovnaní s rokom 2006 vďaka modifikáciám, ktoré tam boli zahrnuté mnoho regiónov, ktoré prijali e, tieto pravidlá teritoriálnej súdržnosti. To si vyžaduje okrem iného, že aplika- vlastne vykonávací program e, bol vypracovaný a výrazne rozšírený. Pokiaľ ide o prácu AECT, vidíme, že teraz tu môže prebiehať bilaterálna práca aj s regiónmi, ktoré sú mimo EÚ. Čiže ak sú tu nejaké dôvody, podľa príslušných článkov môže dôjsť k istému zoskupeniu v Európe, ktorá bude mať takúto spoluprácu s regiónom, ktorý do Európskej únie nepatrí. A potom tu máme špecifické politické sektory a tam môžeme toto zgrupovanie aplikovať. Mm, týka sa to najmä niektorých oblastí v rámci štruktúry zoskupovania, v rámci e, štruktúry Európa 2020. Malo by to mať aj istý právny rámec a mali by byť tieto skupiny schopné plniť e, špecifické politické ciele. Máme tu celú sériu orgánov, ktoré udeľujú povolenia k takejto činnosti v rozličných členských štátoch. V budúcnosti by sme boli radi, keby sme mali v každom členskom štáte len jedno, len jeden pult, len jeden orgán, ktorý by udeloval povolenia v tomto strede, aby sa mohla utvoriť táto sieť e, medziregionálnej spolupráce, aby sa mohli vlastne tieto zoskupenia utvárať na základe jedného súhlasu a my odporúčame, naozaj vrelo odporúčame, aby ste podporili tento návrh. Nový projekt, takto pozmenený, je vo všeobecnosti priateľný. Samozrejme, že je isté, že rada má isté výhrady, ako už všetci dobre vieme. A ešte nevieme presne, aká je pozícia rady. V každom prípade však hovorím, že je dôležité, aby tieto zoskupenia, keď budú mať e, vlastne e, štatút právnickej osoby, budú mať istú zodpovednosť, ale rovnako budú mať možnosť riadiť projekty, spravovať projekty, budú mať teda túto riadiacú kapacitu. Samozrejme, že členské štáty zdá sa, že ešte nie sú spokojné s takouto možnosťou e, spojiť isté kompetencie. V každom prípade musíme naďalej rokovať s radou a snažiť sa o to, aby, na, aby táto smernica pokročila dopredu. My by sme tomu boli naozaj radi. Dúfame, že v nasledujúcom ob- programovacom období od roku 2013 Európske zoskupenie teritoriálnej spolupráce bude realitou ako právny nástroj, ktorý umožní realizovať medziteritoriálnu spoluprácu. Monika Smolková. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že je treba oceniť e, prácu pána Celera, pretože už pracovný dokument, ktorý vypracoval, a teraz pozmenujúce návrhy skutočne prispievajú k tomu, čo bol cieľ nariadenia. Je to zjednodušenie, e, zlepšenie a zakladania fungovania zoskupení územnej spolupráce. E, za dôležité je treba povedať, že skôr než komisia predložila e, nariadenie, tak prebehla konzultácia široký proces rozsiahlej e, konzultácie zúčastnených strán a ktoré boli už zahrnuté do toho nariadenia e, a preto, alebo práve preto, pán spravodajca predložil iba v odzovkách 23 pozmeňujúcich návrhov, ktoré toto nariadenie podľa môjho názoru zjednodušuje a vylepšuje. Môžeme E, spomenúť niektoré. Ja veľmi oceňujem napríklad pozmeňujúci návrh hneď e, číslo 1, aby, e, čo majú byť zahrnuté, ktoré podniky poverené prevádzkovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a tak ďalej, ktoré sú tam zahrnuté. Myslím si, že veľmi treba uvítať pozmeňujúci návrh číslo 5, ktorý sa týka cezhraničnej spolupráce, o ktorom aj pán spravodajca hovoril. Možno kontroverzný návrh je pozmeňujúci návrh číslo 6 a ja priznám sa, keď som ho prvýkrát čítala, mala som pochybnosti, ale keď som si to eh, dala do súvisu a so všetkým celou problematikou, ktorú preberáme a týkajúco sa budúcne, budúceho finančného rámca, tak myslím si, že je to na mieste tento pozmeňujúci návrh a tí, ktorí nevedia, o čom sa to jedná, tak je to, aby Európske zoskupenie územnej spolupráce sa mohlo chápať ako univerzálny nástroj spolupráce a malo by byť plne opravnené na všetky fondy a programy únie. Neviem, ako sa k tomu postaví komisia, prípadne rada, ale myslím si, že je to treba podporiť. Úplne e, sa stotožňujem s pozmeňujúcim návrhom číslo 8 Tie ďalšie pozmenujúce návrhy sú skôr také upresňujúce, zjednodušujúce, e, možno troch, štyroch môžeme ešte diskutovať, ale myslím si, že budú so mnou kolegovia súhlasiť, že treba ich podporiť, aby sa nariadenie zjednodušilo, upravilo a aby práve tá územná, európske zoskupenie územnej spolupráce bolo viac preferované v budúcnosti. Ďakujem pekne. Vlasak. Ďakujem, pán Vlasák, ak chcete. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Musím povedať, že e, ja som s touto správou spokojný. Väčšina našich návrhov tam je zohľadnená a ja veľmi vítam pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú zjednodušenia DPH a previazanosti na záležitosti, ktoré sa týkajú zamestnancov. Čiže ešte niektoré upresnenia dodám. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, kolegovia. Neviem, či ešte niekto sa chce ujať slova. Ak nie, tak uh, prejdeme priamo k komisii. Nikto, zdá sa, že všetko je v poriadku. Zrejme 23 návrhov nestačí na to, aby sme zmobilizovali kolegov. Takže David Sweetwood uh, eh, mene komisie. David, máte toľko času, koľko potrebujete. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nechcem hovoriť dlho. Chcem zdôrazniť len to, že komisia si veľmi cení prácu spravodajcov a ich pochopenie mm, zmien v tomto nariadení. Cieľ, pre ktorý sme navrhli návrhy, e, bol už definovaný, čiže nebudem to opakovať aby som zdôvodnil uh, našu prácu. My sme veľmi radi, že sa to takto dobre pochopilo. Myslím, že musím povedať to, že pokiaľ ide o podrobné návrhy, pre nás sú dve skupiny návrhov. Návrhy, ktoré považujeme za objasňujúce, užitočné a vyjadrujúce, vysvetľujúce veci trošku lepšie, ako sme to boli schopní my pred asi rokom, keď sme finalizovali náš text. Príkladom dôvodová správa na začiatku hovorí jeden príklad e, referencia verejných podnikov v druhom oceku dôvodovej správy. My chceme pracovať na tejto časti v prípade, že tu neboli nejaké prípady, aby sme mm, to primerane ošetrili. Potom register e GTC výbor regiónov to zachoval vzhľadom na to, že výbor regiónov povedal, že je kompetentný a chce robiť túto prácu, tak my tom budeme len radi, keď budú teda podporovať našu prácu. Musím ale povedať, možno, že pokazím ten výborný dojem, že sú niektoré návrhy, ktoré z redakčného hľadiska alebo správneho hľadiska sú problematické. Ide hlavne o tie, ktoré podľa nás e, nastolujú požiadavky na ostatné oblasti e, práva Európskej únie. Toto nariadenie podľa nás nemôže zmeniť dispozície, ktoré sú schválené už v iných e, návrhoch alebo v iných právnych aktoch EÚ. Preto v niektorých prípadoch e, my sa domnievame, že návrh e, hy, hoci teda my sme veľmi za e, ten duch, ktorý prezentujú, nemôžu sa prezentovať v tejto forme a poprosím môjho kolega, ktorý je právne kvalifikovanejší, aby vás trošku viacej informoval o tom, čo mám na mysli. Ďakujem, radi si vypočujeme aj právne argumenty. Chápem, že to je dôležité. Ak je to možné, tak si môžeme vypočuť teraz, e, vypočuť teraz tie právne argumenty. Áno, bolo by dobre, keby spravodajca to počul. Ďakujem, vážený pán, vážená pani predsedajúca. Ako už bolo povedané, E, sú tu isté právne problémy, ktoré súvisia s niektorými návrhmi. Možno ich rozdeliť do štyroch skupín. Ako už bolo povedané, bude navrhnuté, aby sa tu zmienili dôvody, ktoré sa týkajú iných politických oblastí a podľa nás tu nie je miesto v tomto nariadení na zmienky o týchto iných politických oblastiach každom prípade e, my sa snažíme e, byť v kontakte s ostatnými servismi na to, aby sme sa pozreli, akým spôsobom môžeme túto situáciu riešiť. Je tu ďalší bod, ktorý technicky môže pozmeniť toto nariadenie. Sú to pozmenujúce návrhy 2 a 4. Tam sa hovorí o článku, ale tento článok, tak povediac, už stanovuje to, čo treba upraviť. Takže v každom prípade sa tu treba zmieniť priamo o tom, čo chcete upraviť, čo sa chce upraviť. Nestačí iba také, takáto zmienka o článku. Ďalej tu máme článok 16. Tam nie je jasné, čo sa navrhuje v skutočnosti, či sa navrhuje jeden odsek alebo nejaký pododsek alebo len nejaký paragraf. Potom tu máme tretiu skupinu a to sú návrhy, pokiaľ ide o dôvody, e, ktoré sa udávajú. My plne s týmto článkom nesúhlasíme. Napríklad pozmenujúci návrh 10 hovorí o tom, uvádza sa tam jeden dôvod, ktorý môže byť spomenutý, ale nazdávame sa, že by sme mali rešpektovať ustanovenia Európa 2020 a takisto aj odporúčania výboru regiónov. Potom sú tu pozmenujúce návrhy 20, 21 a 23, kde sú obsiahnuté otázky, ktoré nie sú v súlade so všetkými ustanoveniami a s celkovým duchom tejto správy a tohto dokumentu. Mm, zdá sa nám, že je to preto, že nie sú dostatočne jasné. Potom sú tu pozmenujúce návrhy 8 a 17. Zdá sa, že v týchto pozmeňujúcich návrhoch eh, sa opomenuli uviesť možné konflikty spôsobené AICT. V každom prípade je to tak, je jasné, že európske zoskupenie bude mať eh, právnu subjektivitu a netreba to tu zdôrazňovať. V pozmeňujúci návrh 9 eh, komisia navrhla, aby aplikačné právo E, sa vlastne vyjasnilo, aby sa tam všetky, všetky veci uviedli úplne jasne, tak ako je to v prípadoch, keď sa aplikuje, ako napríklad zoberme si francúzske právo. To je jasné, o to tu nejde, pretože je jasné, že to nie je jasné, ale v niektorých prípadoch nie je jasné, čo treba vyjasniť. A samozrejme, že my musíme e, lepšie mať úplne vyjasnené, ktoré pravidlá chceme aplikovať na tieto asociácie. E, pozmenujúci návrh 19. Mm, tam ide o to, že čo sa stane v prípade, ak niektorá asociácia bude mať obmedzenú zodpovednosť. My poznáme asociácie, ktoré majú takúto obmedzenú zodpovednosť Takže existuje tu takáto právna možnosť a partnery e, o tom vedia a chcú vedieť, do akej miery e, táto siaha potom takáto obmedzená zodpovednosť. No a na záver 20, pozmenujúci návrh 20, komisia musí tlmočiť výboru regiónov, čo treba urobiť so svojou plataformou lebo my to celkom dobre nechápeme. Výbor regiónov musí presne vedieť, čo robí a komisia musí spolupracovať. No a posledná pripomienka k pozmenujúcemu návrhu 14, kde sa navrhuje, aby dohoda o asociácii platila vo všetkých členských štátoch. Samozrejme, že to vytvára istý problém vzhľadom na to, že existuje 23 oficiálnych jazykov a už v súčasnom nariadení sa hovorí o tom, že musí byť zverejnené jedno oznámenie o vytvorení novej asociácie. No a vlastne potom na základe tohto dokumentu bude umožnený prístup k ďalším dokumentom. Komisia je otvorená a ochotná podať spravodajcovi viac detajlov. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, Joachim, či chceš reagovať na to, čo povedali kolegovia. Áno, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za ponuku ešte raz sa vyjadriť k tomu, čo tu bolo povedané. E, pokiaľ ide o úvodné ustanovenia a to, čo povedala komisia k úvodným ustanoveniam, už s tým nemôžem súhlasiť. Pokiaľ ide o e, určité oblasti politík, napríklad politika susedstva a pokiaľ ide o nástroje na predstupovú pomoc, tak e, stanovisko nášho výboru je niečím, čo odráža náš e, názor. A je e, určite žiaduce, aby tu boli zapojené aj iné oblasti, pretože pokiaľ ide o toto európske zoskupenie, e, mala by tu existovať možnosť e, spolupráce, interakcie s tretími štátmi. A toto sú práve tretie štáty, ktoré sa nachádzajú na okraji Európskej únie alebo sú susedmi Európskej únie a sú zapájané do nástrojov predstupovej pomoci alebo politiky susedstva EÚ a podobne, takže je dôležité, aby sme mali konzistentný prístup aj k týmto e, štátom. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrh číslo 20, kde sa hovorí o platforme ESUS, tak e, tu existujú ešte, e, tu je ešte jedna časť vety, kde sa hovorí, prečo by do toho mala byť zapojená aj komisia. Jednoducho ide tu o lepšiu integráciu platformy ESUS v špecifických sektoroch EÚ. Takže nejde o to, e, teda o zníženie e, týchto fondov, týchto štrukturálnych fondov, ale ide o to, aby tento právny nástroj mohol byť ďalej využívaný, bez toho, aby sa tak dialo na úkor niečoho iného. A toto je vlastne želaním výboru. Takže ja vítam návrh komisie o tom diskutovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. To znamená, predpokladám, že môžeme tento bod uzatvoriť. Termín na pozmeňovacie návrhy je 31. mája, ako bolo pôvodne oznámený. Teraz máme zhruba 10 minút, pretože zrejme pán komisár si neposunul čas. Máme asi 10 minút času, kým príde pán komisár Han. Ak by nechcel niečo ešte povedať v rámci týchto 10 minút, tak by som si dovolila prerušiť naše zasadnutie a zídeme sa po príchode pána komisára, alebo tesne pred ním o 11.00. Tí kolegovia, ktorí sa nezúčastnili na diskusii o zmenách v našom programe, e, tým pripomínam, že popoludní o 15.00 bude veľmi dôležité vypočutie spoločne s ITRE o synergiách medzi našou politikou a horizontom 2020 a potom 16.30 sa bude hlasovať. E, budeme hlasovať o niekoľkých veciach, takže poprosím, príďte aj popoludní, teda tí, ktorí nepočuli túto informáciu dnes ráno. Ďakujem. Uh, Kolegovia, znovu začneme. Pán komisár je už tu. Vítam pána komisára Hána. V mene prítomných a v mene tých, ktorí nie sú prítomní, zrejme majú na to dôvod. Nie, ale dôležité, aby sme využili túto hodinu a pol s pánom komisárom, aby sme objasnili veľa vecí, ktoré máte poprosím pána komisára, aby najskôr ma prejal, potom budeme mať diskusiu. Máte slovo, pán komisár. Äh, äh, Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať za toto pozvanie navštíviť dnes váš výbor. Äh, je to vo veľmi dôležitom okamihu pre všetkých nás a Zvlášť pre mňa je veľmi dôležité oboznámiť vás s formami kohéznej politiky a v situácii v oblasti rokovaní. V celej Európe sa viedla rozpráva o raste, o impulzoch na rast pre európsku ekonomiku a zdá sa, že už e, vlastne štrukturálne fondy nám poskytujú nástroj pre rast Predseda Európskej komisie pán Barozu už pred niekoľkými týždňami o tejto veci hovoril a hovoril o niektorých opatreniach, ktoré majú sprevádzať e, tieto iniciatívy a aktivitu štrukturálnych európskych fondov. E, táto úloha môže byť splnená len keď budeme mať investície do rastu a vytvárania nových pracovných miest. Takže musíme otvorene hovoriť, ktoré nástroje chceme posilniť a ako v priebehu rokovaní o budúcej koheznej politike musia byť e, ošetrené, ako sa o nich zmieniť. Potrebujeme naliehavé rozhodnutia o vytváraní kohezných politík a o finančnom e, viacročnom rámci. Viem si predstaviť, že to môže byť veľmi jasný signál, pokiaľ ide o finančné dotácie e, do tejto oblasti až do konca roku 2020 Chcem poblahoželať výboru REGI e, ku konštruktívnym kontaktom e, s komisiou, ako aj k tomu, že rada pokročila v rokovaniach. A teraz by som ešte chcel e, povedať niečo o tom, v akom stave sú v súčasnosti rokovania medzi komisiou a rádou. Výbor pre poľnohospodárstvo a vidiecku ekonomický rozvoj. V máji roz, so mnou diskutovalo o týchto záležitostiach, hovorili sme o programe, podmienkach a o opatreniach zjednodušenia. E, táto e, rozpráva bola veľmi konštruktívna, samozrejme, že ešte nič nie je rozhodnuté. Európska komisia priebehu rokovaní nestráni ani rade, ani parlamentu, má a plní si svoju úlohu strážcu zmluv a vlastne má neutrálnu pozíciu medzi obidvoma spolulegislátormi, spolu, spolulegislatívnymi orgánmi. Samozrejme, že tu nejde o spoločnú dohodu medzi dvoma legislatívnymi zložkami. Komisia sa stále e, stojí na e, pozícii, ktorá je obsiahnutá v jej návrhu. Hovorí sa tam o negociačných balíčkoch e, a to sú nástroji pre predsedníctvo rady a je na rade a na predsedníctve rady, či pokročíme v tejto oblasti. Komisia prijala viaceré balíčky, ktoré neovplyvňujú jej stanovisko v oblasti rozličných rozhodnutí. Dovolte mi spomenúť tri body, ktoré mali e, veľký význam v týchto rokovaniach. Rád by som tiež využil moju prítomnosť na isté vyjasnenie. Spoločný strategický rámec pre štrukturálne fondy je veľmi dôležitý na to, aby sme mohli pristúpiť k vypracovaniu E, návrhu reformy. Treba vedieť, že je tu viacero postojov e, medzi komisiou a rozličnými kolegislátormi, pokiaľ ide o právny rámec tohto návrhu. Súhlasíme, že tento návrh je užitočný a nevyhnutný a teraz e, sa treba zaoberať obsahom. Komisia, Európska komisia je ochotná s Európskym parlamentom diskutovať o vytvorení dodatku k nariadeniu a v tomto dodatku treba jasne povedať, že treba to povedať otvorene, že tam nenahradíme vykonávacie akty, ale my plne chápeme, že je treba e, otvoriť debatu o delimitácii e, medzi doplnkom, dodatkom a oblasťami e, vykonávať týchto nariadení a dúfam, že dospejeme k dohode. Pred niekoľkými týždňami komisia schválila a predložila návrh ohľadne morálneho kódexu a ja som presvedčený, že náš program bude úspešný a to tým viac, čím lepšie sa nám podarí do tohto procesu zapojiť všetkých partnerov. E, je to veľmi dôležité pre parlament, ale bohužiaľ musím povedať, že pokiaľ ide o radu, sú tam isté výhrady. A ja rátam s podporou parlamentu, pokiaľ ide o posilnenie integrácie viacerých štátnych a neštátnych skupín do vypracovania týchto programov. Pokiaľ ide o koncentráciu, dámy a páni, súčasná debata o rovnováhe medzi E, opatreniami na rast a finančnou stabilitou v Európe ukazujú, že musíme sa hlbšie zamyslieť nad tým, ako budeme najlepším spôsobom aplikovať obmedzené zdroje, ktorými diskutujeme, disponujeme. Sledujem debatu k tejto otázke koncentrácie a stability. V rade prebieha debata, ktorá, je, ktorá sa týka Eh, udržateľných foriem dopravy a energetickej udržateľnosti. Eh, komisia má otvorené stanovisko. Eh, ak táto koncentrácia, princíp koncentrácie nebude spochybnený. Princíp flexibility alebo pružnosti znamená, že členské štáty alebo regióny budú môcť používať svoje prostriedky na to, na čo budú chcieť. Ale ak to bude takéto, nikdy nedosiahneme potrebnú kritickú masu, a tým pádom ani príspevok na to, aby sme dosiahli e, tieto ciele v oblasti udržateľnosti. A v takomto prípade potom reforma nesplní jeden zo svojich hlavných cieľov. A preto e, kohezná politika musí byť vnímaná ako rastová a prorastová. Čiže treba investovať do tých oblastí, E, kde sa vytvára rast a zvyšuje sa e, e, konkurencia Európy vo svetovom meradle. Naše podniky, najmä malé a stredné podniky, v situácii, keď dochádza k veľkým energetickým zmenám, potrebujú podporu, potrebujú nové technológie a potrebujú podporu najmä v oblasti vzdelávania a kvalifikácie, až umožníme, aby tieto priority boli zredukované alebo aby tu došlo k rozšíreniu na viaceré sektory, je jasné, že ten e, impuls pre malé a stredné podniky e, na rast bude limitovaný a nebude mať žiadny efekt. Takže, dámy a páni, je potrebné, aby sme nestrácali zo zreteľa tento globálny pohľad a globálny prístup a musíme sa vyhnúť spochybneniu štrukturálnej politiky je dôležité, aby táto dimenzia bola posilnená aj v budúcnosti, aby sa viac zviditeľnila, aby sme mohli e, s nej mať všetci úžitok. Ja som ochotný e, diskutovať o tom, ako môžeme postupovať v našich regiónoch a ako tieto regióny môžu tým najlepším spôsobom E, rešpektovať tieto špecifické požiadavky, aby sa nám podarilo zároveň splniť a nezlyhať v tejto európskej stratégii 2020. Európa potrebuje e, nový rast, potrebujeme nové pracovné miesta, potrebujeme pracovnú istotu, musíme spolupracovať v prospech e, udržateľnej investičnej politiky, ktorá by bola udržateľná tak pre Európu, ako aj pre regióny. A preto vás chcem požiadať, aby ste nezabúdali na tieto aspekty, lebo to je dôležité nielen pre úspech tejto politiky, ale v podstate bude rovnako dôležitým úspechom e, pre členské štáty, ktorým sa takto podarí výjsť z tejto zložitej e, krízovej situácie. Ďakujem, pán komisár. A teraz začneme ako zvyčajne koordinátormi Lambert von Nistenroy. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu s nami v tejto chvíli. Pán komisár, myslím si, že je to veľmi relevantné a dôležité. Dotknem sa len niektorých bodov. Viem, že množstvo kolegov má záujem prehovoriť, takže začnem. Asi najdôležitejším bodom je skutočnosť, že si uvedomujeme, čo môže politika súdržnosti a všetky tie nástroje alebo akým spôsobom môžu tieto nástroje prispieť k našej ekonomike, prispieť k životnému prostrediu a k integrácii občanov. A moja prvá otázka, ktorú si kladiem, je, či nie sme sami príliš neochotní um, rozmýšľať o tom, čo je možné s týmito nástrojmi e, robiť. A pýtam sa, či chápeme všetci, všetky naše členské štáty, aké účinky dokážu mať tieto fondy z hľadiska súdržnosti a z iných e, dôvodov. Možno, že chodím k nesprávnym stolom, ale niekedy proste sa ocitnem v diskusii, kde sa hovorí, no toto je politika, toto sú nevyužité peniaze a mali by sme túto politiku úplne zmeniť. A myslím si, že to existuje veľmi dôležitá koalícia medzi komisiou a parlamentom, v rámci ktorej je možné vyjasniť dôležité otázky. Ako mierou sme prispeli k rastu a tvorbe pracovných miest cez tejto politiky? Aký bol príspevok týchto politík eh, v danom období napríklad k zmierňovaniu škodlivých vplyvov, vplyvov na životnom prostredí? Proste toto sú tie dôležité otázky, ktoré sa netýkali len e RDF, ale aj Fondu súdržnosti a ďalších nástrojov a politík. A možno teda existuje potreba tieto veci jasne vysvetliť. A potom druhá vec sa týka nevyužitých prostriedkov. Mohli by ste poskytnúť jasnú informáciu o aktuálnej situácii. Mnoho ľudí nechápe e, tieto pravidlá N plus 2, N plus 3, že máme záväzky, že máme platby. A toto je možno trošku ťažké a zložité v období domácich úsporných opatrení e, poverať, že Európa potrebuje viac prostriedkov, viac peňazí na e, kohéziu. Nebolo by vhodné faktami a číslami tieto veci jasne odkomunikovať a vysvetliť. A pokiaľ ide o to, čo ste povedali o tom, že komisia vlastne predkladá vlastné návrhy a to si ocením a že nie sú uzatvárané, uzatvárané žiadne dohody s niekým iným. Žiadne dohody, pokiaľ ide o všeobecné nariadenie dohody, hovorím, medzi komisiou a predsedníctvom, v tomto prípade e, dánskym predsedníctvom. A to je dôležité, lebo to znamená, že s pomocou komisie pravdepodobne vo väčšine prípadov môžeme začať e, vyjednávania hneď po hlasovaní 9. júla. A to nám vlastne dáva možnosť o veciach diskutovať, bez toho, aby sme si mysleli, že ale tie veci už boli dohodnuté medzi nimi dvomi a my sme toho účastní neboli. A posledná poznámka o MMF. Eh, je dôležité, aby sme jasne povedali, že celý balík týchto nariadení bude predmetom spolurozhodovacieho procesu že je tu niekoľko zákonodárcov a jednoducho žiaden z nich sa nemôže vzdať svojej zodpovednosti. A ako ste povedali na začiatku, je potrebné, aby Európska komisia bola naozaj nezávislá pri predkladaní návrhov a aby komunikovala s parlamentom, ktorý uplatňuje svoje základné právo komunikovať s komisiou a s radou. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, Lambert. Konstanca? Ďakujem, pani predsednička. Nachádzame sa v situácii, keď ja ako spravodajkyňa a spoluspravodajkyňa e, už, už sme vlastne predložili ten náš návrh a môžem povedať, že návrh, e, ktorý komisia navrhla pre koheznú politiku, je veľmi, dob- veľmi dobrý návrh. E, ak budú prijaté naše pozmenujúce návrhy, tak to bude dobre, pretože my nežiadame za, od základu zmeniť všetky tieto body, ktoré komisia navrhla, aj keď v niektorých bodoch e, parlament má trošku odlišné názory ako komisia. V každom prípade sa chcem poďakovať za všetky e, návrhy, ktoré tu odzneli. Mám však otázku. Pán komisár, viete, aké návrhy sme predniesli, viete, aké boli naše pozmenujúce návrhy, a my vlastne máme všetky tieto negociačné balíčky a preto by som chcela vedieť, aké sú vaše perspektívy, pokiaľ ide o vašu prácu, či nám môžete dať nejaké oporné body, ktoré by nám umožnili rátať s vašou podporou. Kolega Lambert sa už o tom zmienil. Zdá sa veľmi dobre, keď hovoríte, že nás budete podporovať, ale ja nie som si istá, že tomu tak bude aj v skutočnosti. Možno by bolo dobre vyjadriť sa konkrétnejšie k tejto spolupráci. Sú tu ďalšie aspekty, o ktorých sa hovorilo v rade a ktoré sú podporené, napríklad myšlienka operačných programov, ktoré by, ktoré by boli rozdelené do dvoch častí, aby mali E, flexibilnejšiu štruktúru, aby sme mohli vlastne ich e, meniť aj v priebehu finančného obdobia. To mi prípada veľmi zaujímavý, ako zaujímavý návrh a myšlienka. No a samozrejme veľmi rýchlo musíme nájsť riešenie, pokiaľ ide o morálny kódex. Dnes tu navrhujeme isté návrhy, najmä aby sme podporili túto myšlienku. Ja vítam rozhodnutie komisie, že je ochotná hovoriť s nami o prílohe, o dodatku. E, my to veľmi radi zrealizujeme a prijímame tento návrh a myslím si, že máme rovnaký cieľ, e, pokiaľ ide o tento strat, spoločný strategický rámec a môžeme dospieť k dohode. Myslím si, že sú tu aj ďalšie zložité aspekty, už tu bola spomenutá E, makroekonomická podmienenosť, e, prístup k fondom a tak ďalej. To sú všetko aspekty, ktoré treba ešte e, prehlbiť. Ale veľmi ma prekvapilo a dovolte mi, aby som to tu povedala jasne, a tiež som požiadala kolegov z výboru, aby rozlišovali, prečo komisia E, prichádza podpisovať dohody s členskými štátmi namiesto toho, aby pristúpila k nejakej zmluve. My by sme mali radi niečo záväzné, niečo, čo by miestne sam, aj, ro, aj regionálne samozprávy zapojilo do tohto procesu, lebo my vlastne také, takúto aktivitu podporujeme. A preto by som bola rada, e, keby sa to tu vyjasnilo E, prečo sa tu hovorí o, o dohodách a nie o zmluvách? Pokiaľ ide o rokovania ohľadne viacročného e, finančného rámcu, myslím si, že to je veľmi dôležitá vec, veľmi dôležité rokovania a je dobré, keby rada pochopila, že mm, kohezný fond je dobrým nástrojom pre budúcu koheznú politiku a treba to samozrejme aj verejnosti servírovať, lebo keď sa pozerám na e, otázky žurnalistov, ktoré sa v posledných týždňoch veľmi zmenili, tak už aj to indikuje, že kohezná politika je veľmi dobrý nástroj, ktorý už máme k dispozícii a to môže potom e, vytvoriť možnosť, že Európsky parlament presadí svoj návrh, ktorý je lepší ako návrh komisie. Ja si viem predstaviť, že komisia by nás mohla podporiť, pretože význam koheznej politiky bude e, v budúcich rokoch len narastať. Najmä ak bude sprevádzaná dobrou štrukturálnou politikou. A to bude určite dobrý návrh, takže by bolo dobré, keby sme tu teraz našli taký spôsob, ako posilniť e, vzájomnú komunikáciu medzi nami. Alde, Ďakujem. Budem sa snažiť o stručnosť, ale svoj príspevok rozdelím do dvoch častí. Poprvé, existujúca situácia, ktorá je prepojená na budúcnosť a problémom je, že v rozpočtovom výbore a ja som tiež členom rozpočtového výboru, tam jednoducho sa diskutuje o tom, ako nájsť rezervy, finančné rezervy na ďalších 7 rokov. A problém je, že v prípade prostriedkov e, pre fond súdržnosti e, tých financií je o 5,5% menej. No čo môžeme robiť? Samozrejme, e, tie peniaze nedokážeme nafoknúť a keby sa mohli samozrejme povedať, že je to všetko, ale možno niektoré členské štáty um, ehm, budú žiadať e, o väčšie prostriedky. Neviem, aký bude výsledok, ale prvá vec je otázka reste a likvidé. Podľa pána Levandovského e, môže ísť o až 210 miliónov korún, uh, eur. Problém je, že zatiaľ nikto dobre nechápe ehm, hovorím možno o členoch rozpočtového výboru, ale e, táto situácia sa momentálne rieši emocionálne. Ide o prostriedky, ktoré neboli doteraz zaplatené a jednoducho asi ani zaplatené nebudú, pretože dochádza k meškaniu a druhý názor je trošku iný, teda, že všetko musí byť zaplatené do posledného centu. A ja by som poprosil o vyjasnenie, pretože je tu problém N plus 2, N plus 3. Je realistické, že nedošlo k žiadnemu meškaniu a takisto peniaze z obdobia 2000 a 2006, ktoré prichádzajú do kohezno fondu ešte až aj dnes, či sú riadnym spôsobom platené, vyplácané a či tam je nejaká rezerva, alebo tam nie je žiadna rezerva pretože hovorí sa, že toto je, by mohli byť dobré e, prostriedky e, pre rezervu do roku 2013, lebo ten rozpočet je veľmi napätý v roku 2013. Jednoducho e, došlo k deficitu 5 miliárd, pretože krajiny predložili v decembri na poslednú chvíľu faktory na preplatenie podľa pravidla N plus 2. Takže toto musí byť veľmi jasne povedané A pretože je tu zrejme dohoda, ako vytvárať rozpočtové rezervy, použijúc alebo siahnúc na prostriedky kohezného fondu. A my v rozpočtovom vývore o týchto, o, o týchto veciach diskutujeme, ale musím povedať, že situácia vôbec nie je jasná. Máme nejaký pracovný dokument, ale jednoducho to nestačí. My tu hovoríme o miliardách, pán komisár. komisár. Viete, že k 1. aprílu došlo k zastaveniu prostriedkov pre 16 krajín e, do sociálneho fondu. A týka sa to ďalších 8 krajín v prípade regionálneho fondu a je tu jasný problém likvidity. A otázka je, či len prevalujeme tento problém a posúvame ho do roku 2013, alebo či hovoríme, že ak teda e, tieto platby sú oprávnené, tak je potrebné zmeniť rozpočet, pretože bez e, zmeny rozpočtu tento problém nevyriešime posunieme ho do roku 2013 a potom sa to bude valiť a to je to najhoršie riešenie, ktoré si môžeme predstaviť. A už potom vôbec nebudeme hovoriť o politike súdržnosti. A druhá vec, ktorú chcem povedať, sa týka vašich návrhov. Vy ste povedali, a to je vaše stanovisko, ja to akceptujem, to sú vaše návrhy. A my máme určité informácie o um, určitých uh, dohodách um, hovoríme tu o rozličných obálkach alebo, alebo tých, tých linkách. Jednoducho, dohody sú v poriadku, ale otázka je, či sú na prospech veci. Ja musím povedať dve veci. Ex ante. Myslím si, že naši spravodajcovia našli dobré e, riešenie. Otázka prepojenia s eh, schopnosťou absorpcie z kohezného fondu je veľmi dôležitá, pretože kríza, a povedzme si to otvorene, ešte neskončila a je veľmi eh, nebezpečné stanovovať makroekonomické kondicionality. A existujú príklady e, krajín, ktorých makroekonomická kondícia je veľmi zlá, ale v rokoch 2008, 2010 mali veľmi dobrú absorpciu týchto fondov. A tu nehovoríme len o krajinách ako celkoch, ale hovoríme tu o regiónoch v týchto krajinách a ak by sme stanovili tú makroekonomickú kondicionalitu, e, to znamená e, dodržiavanie fiskálnych e, pravidel tak ďalej, tak by to mohlo veľmi tvrdo dopadnúť na niektoré regióny. A ja opakujem, toto nie je tá správna chvíľa. Správnou chvíľou by bolo, keby sme tieto podmienky stanovovali v dobe, ktorá nie je krízová. Jednoducho teraz je to trošku nebezpečné pretože um, sú tu určité prepojenia, určité texty, ktoré súvisia s, finanč, s paktom finančnej stability, ktorý ešte nebol ratifikovaný. A ak budeme tieto veci uh, prepájať takýmto spôsobom, ex ante teda do, do, dopredu, tak potom uh, sa celý systém môže zosypať. A pokiaľ ide o tú rezervu, výkonnostnú rezervu, komisia má 5-percentnú rezervu. Ak som zlý, tak nedostanem jednoducho z tých, tejto rezervy nič. Ja musím splniť 95%, musím e, predložiť záverečnú správu. Ak ju nepredložím, 5% e, nedostanem. Ale keby ste týchto 5% naviazali do stredu finančného výhľadu, tak e, by to jednoducho primelo krajiny a regióny, aby sa vyhli takémuto riziku a aby predkladali jednoduchšie projekty, lebo tie, komplek, tie zložité projekty, ktoré sú dlhé, obsahujú uh, určité riziká a jednoducho, ak zistia, že v strede finančnej perspektívy, finančného výhľadu um, nie sú schopné splniť tieto podmienky, tak uh, eh, môžu to kompenzovať iným spôsobom a pr- predkladať jednoduchšie projekty a uh, týmto neprispejeme k rastu. Ďakujem. Ďakujem. Ivars, komisár, poprosím, aby reagoval na tieto tri Koment Kommentare. Ähm, ich, ich kann das ja kurz machen. Ähm, erstens einmal, wir werden auch eine... No, kúsim sa Was die Strukturfonds... Äh, My äh, pripravíme dokument, ktorý bude odrážať to, čo sme v oblasti kohézie urobili preto, aby sme zabezpečili rast a vytváranie pracovných miest. Rovnako prinesieme objasnenie aj tejto témy e, vidieka. My nechceme hovoriť o nevyužitých e, fondoch, sú to zvyšky, ktoré treba zlikvidovať, pretože ako všetci dobre viete, všetky fondy a všetky sumy, ktoré sa udelujú, ak nie je tu slobodný tok peňazí, tak sa tu potom že sme presunieme prostriedky z jedného rozpočtu na druhý, aby boli lepšie zacielené, aby sme videli, či sa teda využije celý rozpočet, možno, že nie v tejto oblasti, ale v inej sú určité prekrytia, takže takáto pružnosť je vždy na mieste poslednom čase sme, v posledné dva roky sme zmenili, zmodifikovali viac ako 100 programov e, v objeme asi 17 miliard. Za posledných mesiacov to bolo skoro 8 miliard. A kvôli tejto iniciatíve pána Barosa, ktorá e, sa týka tiež ESF, predtým som hovoril len o e RDF, takže budeme tu mať ďalších 5 až 8 miliard ktoré sa alokujú na tieto oblasti boja proti e, nezamestnanosti a smerom k podpore malých a stredných podnikov. Znovu, nemáme dohodu s radou a parlament, e, teda sa nemôže na toto ešte spoliehať. Ide o rokovania, ktoré prebiehajú medzi parlamentom a radou a tento výbor je súčasťou rokovaní. Teda parlament e, s radou. Neviem podrobnosti, ale dôležité je, aby regi zohrával plnú úlohu v rámci parlamentu, o čom ja nepochybujem, pokiaľ ide o partnerské zmluvy. Rada by to chcela volať dohodou, ale to je rada, no a ešte stále je tu možnosť zmluvy. Nie je tu taký veľký rozdiel medzi zmluvou a dohodou. My to chápeme tak, a to teda je, to je dôležité, že zmluva pokrýva všetko a nie len čiastočné prvky. My by sme nesúhlasili, ak by prvky orientované na obsah v partnerských zmluvách neboli súčasťou dohôd alebo zmluv. Napríklad, ak požiadame o investičnú stratégiu, tak sa nemôže podľa nás stať, že poslaním tejto stratégie s názvom Stratégia už splní všetky požiadavky. My to chápeme tak, že rokovanie a dohoda na obsahu stratégie musia byť súčasťou partnerskej zmluvy. Chceme hovoriť teda o zmluvách, pokiaľ ide o celú tú oblasť rál, Je tu určitá záľudná oblasť, pretože ak nedostaneme, nebudeme dostatočný rozpočet, posunieme platby, zvýšime rál A potom budeme čeliť výčitkám, že máme zvýšený RAO. Takže toto treba objasniť eh, voči členským krajinám. Určite požiadame o zmenu súčasného rozpočtu, pretože inak eh, by sme sa dostali znovu do tej situácie, ktorú ste opísali. Chcem povedať jasne aj to, hoci teda niekedy sa používa tento argument niektorými členskými krajinami, zvlášť ministri financí, ehm, nie je tu prerušenie či zastavenie a problém likvidity alebo ehm, odloženia platieb. Toto teda určite tak nie je. Ak musíme prerušiť alebo zastaviť platby, tak potom je to spôsobené nedostatkami. Nie preto, že by tu boli problémy s peňažnými tokmi alebo problémy s hotovosťou. Pokiaľ ide o výkonnostnú rezervu, diskutovali sme o tom dostatočne, my to chápame tak, že možno čo, po tom, čo uplynú dve tretiny obdobia. Mala by to byť strednodobá revízia a na základe toho potom by sa mali platby vyplatiť. A ja poznám obavy niektorých z vás, všimol som si aj ten argument, že výkonnostná rezerva možno zníži ambície niektorých členských krajín alebo regiónov. Ale to je presne ten dôvod, prečo potrebujeme partnerskú zmluvu, ktorá bude v plnom rozsahu a pokrývať všetky fázy rokovania, aby neboli nejaké dôvody alebo nejaké, nedochádzalo k nejakým únikom zo strany členských krajín a k tomu, že budú navrhovať niečo, čo bude menej ambiciozne, ako by malo. A ja si myslím, že výkonnostná rezerva je potrebným stimulom pre členské krajiny a regióny, aby dosiahli svoje ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte máme dvoch koordinátorov, François Alfonzi v mene Zelených a potom Oldřich Vlasák. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, dobrý deň. Najskôr by sme chceli podporiť eh, pevný postoj, váš pevný postoj v rokovaniach, pretože kohezná politika na roky 2014-2020 bude centrálnym prvkom budúcnosti európskych politík. Pre nás táto kohezná politika podala dôkazy o tom, že je najlepším spôsobom, ako čeliť kríze a najlepším spôsobom, ako dať na stôl Európy prostriedky na prekonanie krízy, a to prostredníctvom známych, overených a realizovateľných postupov, e, ktoré môžu byť sprevádzané ambíciami, novátorskými politikami na celoeurópskej úrovni. Ja si myslím, že teraz je príležitosť na to, aby sme sa postavili za koheznú politiku a e, podporili ju v rámci aj viacročného finančného plánu. Pokiaľ ide o váš návrh, pán komisár, e, ktorý ste tu predniesli a dokument, ktorý nám bol odovzdaný, tak tam obsahuje jeden bod, o ktorom sa už celé mesiace diskutuje. Myslím tým túto novú architektúru E, koheznej politiky s tými prechodnými agensmi, v dôsledku čoho e, sa nazdávame, že je to veľmi zaujímavý návrh. A takisto je vhodné spomenúť niektoré body, ktoré sú menej výhodné pre nás, napríklad s viacerými poslancami, ktorí pochádzajú z ostrovov, sme sa stretli a snažili sme sa upozorniť na špecifika ľudí pochádzajúcich z ostrovných oblastí. Takže aj vás prosím, aby ste e, nás pochopili. Potom si myslím, že tu existuje tento problém um, pomoci. Ja viem, že často na úrovni štátov tieto návrhy sú presadzované, ale treba trvať na jednom bode, ktorý nie je koherentný. To znamená neefektívnosť vo vzťahu k tomu, kto chce niečo e, vyvíjať nejakú predbežnú alebo preventívnu činnosť, e, ktorá by mohla zhoršiť situáciu, keby sa takéto pravidlá aplikovali striktne. Máme tu dnes krikľavý príklad Grécko, a ešte tu máme dlhé obdobie pred nami do roku 2020, tam nás očakáva veľmi veľa vecí a očakávame tam aj významné politické udalosti a preto je dôležité, aby sme si sami nestávali prekážky pri efektívnosti európskej verejnej politiky. A preto chcem na to upozorniť teraz, keď či takéto opatrenia by nemohli byť definitívne odstránené. Ďakujem, François Afonsi, Olčich Vlasák. Ďakujem, vážená pani predsedníčka, pán komisár. Najskôr by som rád ocenil vašu aktivitu pri e, prerokúvaní všetkých týchto nariadení, vašu otvorenosť, najmä v oblasti presadzovania tej meskej dimenzie, pretože E, prostriedky, ktoré boli vyčlenené na rozvoj miest, nástroj pre teritoriálne a územné investície, ako aj zahrnutie miest ako účastníka partnerských zmluv sú e, kroky správnym smerom. Samozrejme, niektoré veci si vyžadujú isté vysvetlenia a preto moja prvá otázka sa týka oblasti tých 5%, ktoré sú vyčlenené pre mesta. Aké projekty podľa vášho názoru možno zaradiť do týchto 5%? To je prvá otázka. Druhá otázka. Tá sa týka podpory malých a stredných podnikov. Podľa môjho názoru je potrebné rozšíriť tento okruh aj na veľké podniky a nie je možné z toho jednoducho vylúčovať akéhokoľvek partnera. My si musíme uvedomiť, že tie veľké podniky investujú do výskumu a na ne v rámci subdodávok sú naviazané malé a stredné podniky a preto tam treba nájsť istý vyvážený prístup. Myslím, že hlavným kritériom pre rozhodnutie o udelení podpory musí byť to, akým spôsobom e, projekt prispieje k naplneniu cieľov politiky súdržnosti a e, splneniu cieľov Európa 20, Stratégia 2020. Ďalej, podpora malých a stredných podnikov. Tam sa nemôžeme sústreďovať len na priamu podporu. Treba podporovať aj ekonomiku odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tiež by som zdôraznil niečo, čo sa týka uznateľnosti DPH týka sa to viacročného finančného rámca a samozrejme aj rozvoja vidieka a CEF. Preto by som rád poznal váš názor na túto oblasť. No a na záver ešte jedna poznámka. Trošku sme si skomplikovali vyjednávania, pretože pôvodne tieto návrhy komisie mali byť predložené koncom minulého roku ako pracovný dokument, ale tým, že sme ich dostali až v marci, tak tá, vlastne ten priestor na diskusiu bol trochu zredukovaný, ale som presvedčený, že pri partnerskom spôsobe komunikácie toto oneskorenie doženieme. Kolegovia, teraz začneme s jednotlivými príspevkami a poprosím, aby ste sa obmedzili na 3 minúty a začneme pán Elizabeth Schroeder. Áno, ďakujem pekne. Chcela som sa vrátiť k poslednému komentáru. alebo požiadavke. Skutočne chceme tematické priority v politike súdržnosti, ale keď sa pozrieme na nariadenie, tak vidíme, že niektoré nástroje sú príliš e, obmedzujúce, pokiaľ ide o tento tematický prístup, teda tieto tematické priority. Keď sa pozeráme na návrh komisie, tak e, možno e, ráda predložila lepšie návrhy, ktoré by sme mohli podporiť. keďže uľahčujú integrovaný prístup. Ja by som privítala, keby vy ako komisár ste nám povedali, či ideme týmto smerom. Takže by sme mali tematické priority a ciele, ale aj integrovanejší prístup. by sme mohli mať integračné možnosti a prostriedky by boli k dispozícii. A teším sa na váš komentár k tomuto bodu. Áno, k, vrátim sa k makropodmenečnosti. podmenečnosti Mm, mali sme dlhé diskusie na túto tému a súčasná situácia nám ukazuje, aký dôležitý je tento prvok ako možné opatrenie. zrejme takmer všetky členské krajiny tu prítomné. A teraz nehovoríme len o krajinách eurozóny. Čiže diskusie s regiónmi prebiehajú. Chceme zabezpečiť, aby budúce nariadenia vytvorili potrebné nástroje, aby sme takéto témy vyriešili. Určite e, budeme radi, ak budú prebiehať ďalšie diskusie. K pánovi Vlasakovi ďakujem za to, že ste hovorili o tom mestskom aspekte. Táto téma odznela v diskusiách v Rade. Hovorilo sa o špecifických finančných kontextoch. Myslím, že táto oblasť je práve tou, kde niektorí v rade vidia potenciál. Mohli by sme získať podporu pre takéto stanovisko. K 5% toto je minimálna výška pre integrované územné iniciatívy z pohľadu financovania. Mesta a miestne orgány riadia svoje vlastné programy a to je kľúčové v tomto prístupe. Čiže máme viaceré opatrenia, sociálne, ďalej v oblasti zdravotníctva, Mohlo by sa to týkať aj zamestnanosti či vytvárania pracovných miest v niektorých oblastiach. Ide tiež o zlepšenie oblasti bývania, energetickej účinnosť. Toto sú prvky, ktoré by sa mohli zapracovať. Verejná doprava. Čiže ak bude mať niektorá oblasť alebo mesto problémy, tak toto by sa dalo zaintegrovať a dúfame, že by sa to dalo zlepšiť. A tu sa dostávam k druhej oblasti zaangažovanosti väčších eh, firiem. V súlade s našim návrhom, keď hovoríme o veľkých firmách, tak to sa týka oblasti výskumu, energetickej účinnosti a poskytovania podpory týmto, týmto podnikom. My si za tým stojíme, pretože to bude kľúčové. Keď hovoríme o investíciách, do malých podnikov alebo do nových e, firiem, tak tu sa nevždy dosahuje tie najlepšie výsledky. Čiže my si stojíme za tým, že chceme poskytovať podporu aj veľkým podnikom. Pokúšali sme sa to objasniť v spoločnom strategickom rámci. Boli tu určité sklzy v prezentácii tohto rámca. Je to po prvýkrát, kedy sme niečo také urobili. A keďže je to po prvýkrát, boli tu určité problémy s načasovaním. Spolu s kolegami a s príslušnými oddeleniami sme chceli zabezpečiť, aby dos- sa dosiahla príslušná kvalita, nie len nevyhnutne kvantita. To má nevyhnutne vplyv na celý tento proces, ale myslím si, že sme dosiahli alebo splnili očakávania. Samozrejme, že sme otvorení diskusii na tieto témy Musíme sa snažiť, aby sme nemali príliš veľa tém, ktoré budú pokryté len témou flexibilita. Čiže musíme sa sústrediť na koncentráciu. Áno, musí to byť určitý stupeň pruž, pružnosti, pokiaľ ide o organizovanie priorít. Napríklad udržateľná mestská doprava. To je oblasť, ktorá si vyžaduje pozornosť v, z pohľadu opatrení energetickej účinnosti, čiže to by sa dalo zapracovať práve toto, do tejto oblasti. Keď sa vrátim ale k vašej pripomienke, to by sa dalo dosiahnuť prostredníctvom viacrovňových fondov, Čiže to by sme mohli dosiahnuť eh, bez toho, že by sme oslabili celkové ciele, ktoré sme si definovali. Ďakujem pekne. Jan Olbricht. Vážený pán komisár, mám štyri otázky. Jedna je politická a tri odborné. Poprvé, politická otázka. Ako je v súčasnosti aktuálny vzťah medzi priateľmi kohézneho prístupu a priateľmi e, lepšieho vynakladania prostriedkov. Aká je súčasná situácia? Neviem, či niektoré otázky idú až za to, aké je stanovisko komisie, pokiaľ ide o zástancov lepšieho e, vynakladania finančných prostriedkov. Podľa nás tam nie sú protiklady, pretože my musíme e, lepšie spravovať výdavky. Chcem ale vedieť, aký je názor komisie. A potom technická odborná otázka. Rád by som vedel, do akej miery nedostatok súhlasu v oblasti finančných nástrojov môže ovplyvňovať legislatívnu prácu. Rád by som vedel, či z vášho hľadiska skutočnosť, e, že niečo nebude v súlade s článkom 56, že to ovplyvní dynamiku legislatívneho procesu ďalej. Ak vychádzame z toho, že sa budú aplikovať e, škrty v rozpočte, tak tie sa určite dotknú aj koheznej politiky. No a otázka, e, ktorú sme už viackrát položili komisárovi, je, či budeme aplikovať horizontálne alebo vertikálne škrty. E, tu nás sa dnes ponúka nová dimenzia a mohli by sme ju vlastne záradiť do Connecting Europe Facility v rámci koheznej politiky. Kladím si otázku, či v takomto prípade sú možné veľké úspory, pretože 16 miliónov určite ušetríme, ale možno, že by sa podarilo ušetriť napríklad na sie- informatických sieťach a tak ďalej. Chápem, že toto je politický cieľ komisie, ale je toľko e, nedorozumení a nedostatku zhody v tejto téme, že by ju bolo potrebné rozpracovať. Ja predložím pozmenujúce návrhy k všeobecnému nariadeniu, kde, ja, kde ide o to, aby sa z tohto E, nariadenia vytiahla Connecting Europe Facility. No a posledná otázka, ktorú treba riešiť, najmä pokiaľ ide o vaše hľadisko, pán komisár. Ak dôjde ku konverzii našich stanovisk medzi tými, ktorí hovoria o tematickej koncentrácii a medzi tými, ktorí chcú e, skôr taký e, element pružnosti. Predseda Barozo nám povedal viackrát, že v krízovom období je potrebné pristúpiť k rýchlým zmenám. Treba e, zvážiť všetky možnosti reprogramovania a preto potrebujeme flexibilné nástroje. Keď budeme disponovať týmito flexibilnými nástrojmi, tak oni samozrejme nemôžu byť príliš rigidné, pokiaľ ide o delimitáciu. Myslím si, že aspekty, ktoré nás rozdeľujú, sú tieto. My chceme e, demonstrovať, aby sa táto tematická koncentrácia udržala, ale že si vyžaduje väčšiu flexibilitu v metodológii. Preto a ako príklad uvediem, že ak napríklad vo svojej správe hovorím, že doprava musí byť e, vyňatá z toho, čo je ponímané ako tematické koncentrácie. Robím to preto, lebo to vnímam tak, že sa musíme e, nasmerovať smerom k obmedzeniu emisí CO2, čo úzko súvisí s dopravou. A chceme reálne zvýšiť množstvo pracovných postov, tak je to pre nás tak dôležitá otázka, že si musíme vyriešiť otázku, že či e, sú miesta v Európe, kde malé a stredné podniky vytvárajú väčšinu pracovných miest, či tam nemáme konať inak. To znamená, že musíme podporovať malé a stredné podniky e, už e, bez, bezpodmienečne alebo nie. Myslím si, že to sa týka práve tejto flexibility. Ak chceme tematickú absolútnu e, koncentráciu dobre, ale potrebujeme väčšiu flexibilitu a väčšiu možnosť výberu tak zo strany členských štátov, ako aj zo strany konečných poberateľov. Myslím si, že to nie sú e, protirečivé faktory a treba ich e, zohľadniť ako body konania. Po druhé, E, zástancovia výdavkov, možnosti výdavkov musia sa pohybovať v rámci tejto tematickej koncentrácie. Ďakujem, pán komisár kolegovia. Nie náhodou práve teraz poviem, že to je v súlade s vyhláseniami e, môjho kolegu pána Obrichta. Sme z iných politických frakcií, ale teraz keď sa vrátim k tomu vyjadreniu, ktoré otvorilo diskusiu, Vieme veľmi dobre, že sú dve skupiny v ráde. priateľa koheznej politiky a priateľa lepšieho vynakladania prostriedkov. Ale vo výbore REGI my sme združili tieto dve skupiny a hovoríme tým istým jazykom. Bojujeme za podporu koheznej politiky a za to, aby výsledky boli hmatateľné a dosiahnuté na úrovni spoločenstiev a regiónov. Takže za takýchto okolností vám poviem, že je ťažké chápať, prečo komisia sa snaží byť taká neutrálna medzi hradou a parlamentom. Je jasné, je úplne jasné pre mňa, že tí, ktorí bojujú za koheznú politiku, by mali byť nielen partnermi a spojencami, ale mali by hovoriť tým istým jazykom, aby sme konečne presvedčili aj radu, že je to zásadné vytvoriť pracovné miesta, dosiahnuť rast, rozvoj a pokúsiť sa o to, aby od úsporných opatrení sme prešli k rozvoju. Toto je spôsob, ako zachrániť Európu. Úsporné opatrenia môžu náš spoločný projekt definitívne skončiť, projekt Európskej únie. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu, ktoré sme mali s vami osobne a z DG Regio. Keď sme pracovali na našej správe, keď sme pripravovali naše diskusia, som presvedčený, že to bude pokračovať aj v budúcnosti. A na záver, pán komisár, Znovu v súlade s komentárom pana Olbrichta. Ako vnímate situáciu v oblasti CSF? Na jednej strane sú ľudia, ktorí skutočne sú silne proti CSF v rade. Sú to dôležité členské krajiny, veľký počet týchto krajín a potom je tu opozícia v Európskom parlamente, ale sú ľudia ako ja a ostatní, ktorí si želajú aby táto politika mm, dosahovala výsledky, ale aby bola v súlade s našou politikou kohézie. A aby to nebolo len TNT 1. Zrejme viete, že niektorí z nás sa opakovane pokúšajú dosiahnuť dohodu e, medzi nami a DG Move. My sme žiadali e, vás a komisára Kalasa, aby sme hovorili jedným jazykom, keď sú tieto veci v diskusii, ale v posledných dňoch pán komisár Kals povedal, že nedôjde k tomu presunu 10 miliard, alebo že to nebude mať vplyv na um, stropy čo je úplne neuveriteľné. Buď sa tieto peniaze presunú z kohezného fondu, moja správa je o kohezných fondoch, alebo spadnú z neba. A ja nevidím, že by sa toto dalo zrealizovať. Čiže odkiaľ tieto prostriedky prídu, keď sa presunú z kohezného fondu, my chceme nejakú podmienečnosť. Čo zrejme oslabí aj to napätie a opozíciu. Čiže ako vy vidíte túto situáciu? Ďakujem. Ďakujem. A posledný rečník. Pán Texera. Zdalo sa mi, že spíte, prepačte. Ďakujem bardzo. Ehm, Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Ospravedlním sa. E, nespal som, ale som si tu niečo pozeral. Veľmi stručná poznámka, tri otázky. Stručná poznámka. Európska komisia v budúcich dňoch 2. 4. E, júna bude zasadať v Bruseli. Bude tu o kombináciu prác, ktoré treba rozvinúť. Už je tu máme oznámenie komisie. E, výbor pre regionálny rozvoj v Európskom parlamente schválil e, smernicu o periférnych oblastiach a ja E, úplne transparentne chcem vyjadriť svoju nespokojnosť, že komisia nevenovala pozornosť tomu, aby túto udalosť zorganizovala v týždni, keď je parlament pracuje v Bruseli, ale keď pracuje v Štrásburgu. Samozrejme, že poslanci nemôžu v tomto čase byť zároveň na dvoch miestach. To znamená, ak toto fórum prebehlo počas štrasburského týždňa, nemohli sme tu byť prítomní a nám sa to nepáči, lebo to ide proti dobrým zvykom spolupráce medzi komisiou a parlamentom. Takže e, toto na úvod. A tri konkrétne a špecifické otázky. Poprvé, FEDER, ako pán e, komisár povedal, je tu špecifická obálka pre ultraperiférne oblasti a severné oblasti, e, ale tá, táto dotácia bola zredukovaná si o 45 Návrh na roky 2014-2012 je okolo 826 e, miliónov eur. Konkrétna otázka, ako zdôvodnite napríklad, že e, pre regióny, kde je potreba konkurencie schopnosti a rozvoja, kam spadajú aj niektoré oblasti s najvyššou mierou HDP. Vzhľadom na e, priemer tam majú tri a ako sa potom zdôvodní, že pre tieto rozvinuté oblasti boli škrty vo výške 3% a pre periférne oblasti oveľa vyššie škrty. Po druhé, pokiaľ ide o tieto prudké škrty v tejto oblasti, znižujú špecifické dotácie. Ako sa teda zdôvodní potom spolufinancovanie, bude vo výške 50 a prečo táto miera spolufinancovania nie je harmonizovaná s 85 tak ako je to ošetrené vo FEDER pre ultraperiférne oblasti. Nechápem tento rozpor, asi tam bude potrebná nejaká úprava. Tretia a posledná otázka. Pozorne som počúval vaše vystúpenie, pán komisár, a povedali ste, že ak flexibilita znamená, že členské štáty a regióny môžu robiť, čo chcú, nikdy nebudeme môcť dosiahnuť cieľ udržateľnosti. S tým plne súhlasím, ale musíme brať do úvahy to, že pokiaľ ide to špecifické dotácie, máme tu povinnosť alokovať 50 týchto špecifických zdrojov na ciele automatickej koncentrácie. A to je už v tom všeobecnom rámci FEDER. Prečo teda to, čo sa týka ultraperiférnych oblastí, tam je táto povinnosť 50 na tie ciele tematickej koncentrácie a prečo v severskej oblasti, kde je nízka miera obyvateľstva, tam táto limitácia nie je? Teda je tu duálnosť kritérií a ja by som bol rád, pán komisár, keby ste mi to vysvetlili, prečo je tomu tak. Uh, you, Ďakujem, pán komisár. Áno. Vážený pán Olbricht, na poslednej schôdzi rady som hovoril o tejto otázke kohezných fondov a vyslal som signál, že je potrebné vytvoriť isté premostenia, pretože v podstate tu nie sú veľké protirečenia. Ja si myslím, že tieto Better Spending Group môžu prispieť ku kohézii a samozrejme, že je treba pochopiť aj skutočnosť, že musíme investovať sumy efektívnym spôsobom tak, aby sa diferencovali ciele, ale nemali by byť eh, protirečivé. To je moje stanovisko, ktoré som vždy zastával a vždy ho budem zastávať. Pokiaľ ide o finančné nariadenia, tak treba povedať, že tu skutočne existuje riziko, že ak sa neuzavrujú, tak tu budeme mať problém, spojení s ich konkretizáciou. To znamená, že je tu ten problém zdieľaného riadenia a ja dúfam, že dosiahneme dohodu tak, aby sme v práci mohli pokračovať. Pokiaľ ide o tematické e, aspekty, aby som odpovedal pani Schröder, ak bude viac zdrojov pre rozvoj v niektorom programe, tak je jasné, že tam budeme mať isté rezervy, ale možno, že by bolo dobré, keby tu iba jeden človek hovoril, lebo je tu rušno a ťažko sa hovorí naozaj. Niektoré jazyky zvyknú hovoriť vždy hlasnejšie, ľudia, ktorí hovoria niektorými jazykmi. No ale z dôvodov e, riadenia týchto zdrojov, ak budú problémy v nejakom projekte, tak my budeme musieť potom zastávať možnosť multifondového prístupu. Pokiaľ ide o automatickú koncentráciu, tak tam je e, hlavná obava, ktorú ja zdieľam, že je v tých rozvinutejších oblastiach budú lepšie služby že tam budú napríklad aj príslušné investície a že tam potom bude niektoré projekty možné financovať. Ja a budú tam disponibilné zdroje. Ja poznám mnoho regiónov v Európe, ktoré dostávajú veľmi málo zdrojov, málo dotácií a investície do ciest a do iných cieľov nakoniec nie sú dostatočné. Preto je potrebné možno ešte zrevidovať túto otázku obmedzení. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak môžem povedať, že ako bývalý generálny riaditeľ medzinárodnej firmy, keď sme mali prijať nejaké rozhodnutie ohľadne lokalizácie, tak sme mali tri hlavné princípy alebo kritéria. Poprvé, rešpektovanie judikatúry, z čoho vyplývalo, že teda e, tendencia, kde zákony boli e, zmenené aj e, retroaktívne, pre, pre, podnikateľské prostredie a kvalifikovaný personál. Prečo? Lebo keď otvorím e, továreň v nejakej oblasti, tak si nebudem e, letecky dovážať všetkých spolupracovníkov, preto je ich potrebné získať na mieste. To bolo pre nás vždy veľmi dôležité. Otázka podpory nie je taká dôležitá pre veľké podniky. Dôležité sú tieto tri parametre. A keď vieme, že je tu istý obmedzený počet zdrojov, tak musíme ich aplikovať tam, kde sú potrebné, aby sme dosiahli všetky naše ciele. A podpora inovačných kapacít malých a stredných podnikov a rozvoja a tak ďalej sú základné. E, sú dôležité aj pre zlepšenie energetickej efektívnosti. Samozrejme, že je naša spoločnosť má na tom veľký záujem, ale ja si myslím, že by sme mali pracovať aj s možnosťou šetriť energiu, čo samozrejme potom vedie k šetreniu zdrojov a prináša výhody aj pre samotné podniky. V podstate toto je aj v našom záujme a takto by sme mali e, jednoducho otvárať tieto fondy aj pre veľké podniky. Pokiaľ ide o Connecting Europe Facility, to je dosť komplikovaná téma, ešte skutočne veľa popracovať na tom, e, aby sa vlastne stal nástrojom, ale myslím si, že návrh, ktorý tu odznel, je veľmi jasný. Máme 10 miliárd. V rozpočte, ktorý sme navrhli, a týchto 10 miliárd sú k dispozícii v koheznom fonde a nebudú iné reštrikcie, takže toto ešte treba prediskutovať. Chcem sa ospravedlniť za toto stretnutie, za túto oneskorenú lehotu, ale v komisii zasadáme v pondelok do poludnia. Viem, že v, po, v Štrasburgu začínajú v pondelok zasadnutia, plenárne zasadnutia ale ja som presvedčený, že niektorí z vás e, majú možnosť zúčastniť sa obidvoch udalostí. Ja môžem poskytnúť moje auto na váš presun, ale viac nemôžem urobiť. Pokiaľ ide o redukciu, myslím si, že je dôležité myslieť na to, že sme urobili škrty v e, špecifických dotáciách, ale na druhej strane sme posilnili dotácie do E, kapitoly spolupráca. A to je tiež veľmi e, dôležité, najmä pre e, automobilový priemysel. 50 ktoré sme navrhli v Special Allocation, je určených predovšetkým na rozšírenie ekonomických aktivít a dôležité je, aby autonómne regióny mohli byť ekonomicky nezávislé. Mnohé z týchto e, ekonomických regiónov môžu sa stať nezávislejšími, ak sa ekonomické aktivity rozšíria a ak tam bude existovať dobrá ekonomická štruktúra. Apple bude poskytovať istú, isté spektrum aktivít. Čiže tento prístup k 50%, ktoré sa budú používať na tento cieľ. O tom ešte samozrejme musíme hovoriť. Ďakujem, Joachim Čele. Ďakujem, pani predsednička. Všetci hovoria o raste a mňa tak <clears throat> napadá, že pokiaľ ide o Európu, tak je dôležité, aby Európa rástla, ak sa chce dostať z kríze, ale um, nikto nehovorí o tom, kde tento rast má nastať, akým spôsobom tento rast má, má nastať. <clears throat> A hovorí sa o rozličných politikách členských štátov, hovorí sa o rozličných metódach. V Lani <clears throat> sa hovorilo o súdržnosti napríklad Takže otázka je, ako vytvoriť tento rast. Či je to nejaká jasná koncepcia, jasná predstava. Keď vychádzam z toho, že rast hrubého domáceho produktu um, je mimoriadne pomalý, ak nie je negatívny. Mm, otázka je, ako je možné použiť napríklad štruktúralne prostriedky. Pokiaľ ide o HDP alebo prepad HDP a kolaps alebo prepad bankového sektoru a veľkej časti E, štátnej ekonomiky. Hovorím to napríklad o španielskej situácii, kde došlo k dramatickému prepadu realít e, akcií akcie bank klesajú, e, klesá automobilová výroba, pokiaľ ide o dotácie napríklad v Nemecku, solárny priemysel a mnoho podnikov e, v oblasti solárnej energie vyhlásilo bankrot, pretože nedostávajú dotácie napríklad na podporu solárnej energie. A toto je práve priestor na štruktúralne prostriedky, na štruktúralne fondy, kde e, by sme mohli situáciu zlepšiť alebo odvrátiť jej dramatické zhoršenie. Stále máme 83 miliard, ktoré by sa mali uplatniť niekde a v Štrasburgu sme hovorili s kolegami z iného výboru teraz, že máme 83 miliard, ktoré by bolo vhodné použiť na programy zamestnanosť, e, respektíve program vzdelávanie mládeže. Takže keď o týchto veciach diskutuje, čo to e, znamená tieto programy pre vzdelávanie mládeže a zamestnanosť mládeže Eh, je potrebné, aby sme si povedali, eh, koľko prostriedkov je potrebných, aká je tá kritická masa prostriedkov na to, aby daný program mal účinok, ktorý by mal mať. Ehm, otázka znie, ehm, čo sa stane so štruktúrálnymi eh, fondami. Vy už ste o tom hovorili, naznačili ste niektoré veci, ale ehm, jednoducho my musíme zabudovať do celého systému flexibilitu. Tá tam stále chýba, aj keď sa o nej hovorí. Je potrebné, aby štáty, regióny mohli disponovať týmito prostriedkami a aby mali možnosť sa odchýliť od súčasných operačných programov. A ja tu súhlasím eh, s vami, pán komisár, eh, v tom, čo ste povedali. Pokiaľ ide o toto obdobie a pokiaľ ide o uplatnenie štrukturálnych fondov na podporu rastu, tu je potrebné mať centrálnejší prístup alebo posilniť centrálnejší prístup, pretože členské štáty budú mať e, možnosť využívať tento nástroj a rozhodovať, že v tých hospodárskych oblastiach, kde si myslia, že by to mal efekt, rastový efekt, aby tie prostriedky tam mohli smerovať. Ale pokiaľ ide o regionálny prístup, tak e, tu by bolo potrebné e, tieto veci dohodnúť v rámci politik súdržnosti. Čo to znamená? Znamená to, že doterajší spôsob e, rokovaní e, sa musí zmeniť. Máme tu nariadenie, ktoré nám stanovuje smer, máme tu operačné programy na úrovni členských štátov a tam, kde je federálna štruktúra v danom členskom štáte, tak e, tam sú operačné programy na úrovni napríklad v Nemecku na úrovni spolkových krajín. V Rakúsku je to podobná situácia, tam majú sektorové programy a tieto programy sa tvoria na základe stanovovaných priorít na obdobie 7 rokov. A potom dochádza k vyúčtovaniu za príslušné obdobie. Takže ak sa chceme dostať naozaj z krízy, ktorá sa nedá naplánovať, tak máme dosť dôvodov na to, aby sme mali e, väčšiu mieru flexibility a sú veci, ktoré sa predvídať jednoducho nedajú e, ani rok dopredu, nehovoril o 7 rokoch dopredu a preto potrebujeme e, jednoducho mať e, túto možnosť, ktorá sa týka fondov, štrukturálnych fondov, fondov súdržnosti a možnosť intervenovať v prípade krízy. Takže otázka na e, pána komisára, e, do akej miery toto bude možné v budúcnosti. Bolo by zrejme, vhodné vytvoriť nejaký intervenčný fond, nazvieme to pre krízu, alebo proste nejakú takúto štruktúru, e, takýto nástroj pre posilnenie slabých regiónov, tak aby sa dostali na európsky priemer, alebo aby mali šancu dobehnúť tento európsky priemer, aby sme podporovali konkurencieschopnosť zamestnanosť v tých oblastiach, ktoré môžu naštartovať ekonomiku. A týka sa to hlavne tých regiónov, ktoré sú pod európskym priemerom, aby nestratili svoju schopnosť prežiť a aby sa práve naopak posilňovali. Ja som o tom hovoril s kolegom Winklerom, že pokiaľ ide o splnenie týchto hlavných úloh, tak e, je to niečo, čo sa nepodarilo. Ďakujem, kolegovia. E, tí, ktorí ste na zozname, e, poprosím, aby ste boli teraz struční. Pán Manka. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, niektoré regióny, aby zabezpečili svoj rast, svoj rozvoj, cestovný ruch, tak musia investovať viac do infraštruktúry, iné regióny viac do sofistikovanejších projektov. E, ja som predsedom e, samozprávneho kraja v mojom, mojom štáte a poviem jeden príklad. E, pripravíte projekt na cestnú infraštruktúru, kým ho pripravíte, nakreslíte, kým vysúťažíte, zrealizujete úplne možno dva roky medzi tým sa stane nejaká udalosť, že dojde k poškodeniu e, toho prostredia a aj keď urobíte dobrú súťaž, keď vy, vy súťažíte lacné ceny, tak všetko to, čo sa zmenilo, je neoprávnený náklad. A keď to máte platiť, tak vás to stojí podstatne viac ako celý projekt. A v tomto je jeden obrovský problém, ktorý bude treba riešiť a urobiť v tomto, tejto oblasti väčšiu flexibilitu. Takýto príkladov by som mohol povedať desiatky. Ale chcem povedať týmto jedno, že som nenašiel jeden celoeurópsky systematický analytický výskum v oblasti problematiky prekážok pre žiadateľov a štúdie, ktoré sú k dispozícii, neposkytujú údaje o tom, ako žiadatelia hodnotia posledné dve programácie obdobia 2000, 2006 a teraz prebiehajúce 7 až 13. A skutočne, keby sme to poznali, tak by sme dokázali určite mnoho vecí e, riešiť lepšie. Vážený pán komisár, vy ste hovorili vo svojom príspevku o dôležitosti spoločného strategického rámca pre štrukturálne fondy a ja s vašimi závermi samozrejme súhlasím. Je tu otázka, či spoločný strategický rámec a jeho úloha je, že by mal nastaviť mechanizmy a nastaviť nástroje na to, aby sme spoločným úsilím prispeli k tomu, aby sme naplnili ciele stratégie 2020. Ja si myslím, že toto je jeho úlohou a preto je tu aj otázka, či spoločný strategický rámec má uvažovať o tzv. key actions, to znamená najvhodnejšie typy aktivít, či o nich má uvažovať. Podľa mňa takéto aktivity musia vychádzať z potrieb a potenciálu jednotlivých regiónov a území tak, aby smerovali k rastu zamestnanosti a k plneniu cieľov stratégie 2020. To je, to je, toto je dôležitejšie ako key actions. Ďalšou otázkou je, či je správne, aby sme učili minimálne podiely Európskeho sociálneho fondu na alokácii štrukturálnych fondov. O tom hovorí jeden článok. Podiel jednotlivých fondov by mal byť e, podľa mňa založený na skutočných potrebách regiónov a tiež je, je to diferencované. Posledná krátka poznámka. Národný program reforiem je lepším referenčným bodom pre politiku súdržnosti ako špecifické odporúčania pre krajiny, ktoré sú E, tieto odporúčania sú často jednoročné a často tieto odporúčania nemusia odrážať priority danej krajiny. Ďakujem. Thank you, Maria Irigoyen. Ďakujem, Maria Irigoyen. Muchas gracias. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Moja otázka sa týka súčasnosti. E, a týka sa vašej návštevy v mojej krajine 16. mája na fóre o Európy, kde ste sa stali veľmi mediatickým komisárom, ktorý prináša správy. Keď ste povedali, že poskytnete e, miliardu 100 miliónov na podporu zamestnanosti mladých. Mladí to potrebujú vzhľadom na temnú prítomnosť a neistú budúcnosť. A ako povedala Nikol a Lambert, musíme sa pohnúť z miesta, kde sme. A celý tento týždeň ste vlastne pracovali a počúvali ľudí, ktorí takým či onakým spôsobom e, robia z európskych štrukturálnych fondov základné e, fondy. A preto by som sa chcela spýtať, že potom, ako vo februári prišli do mojej krajiny experti, ktorí spolupracovali e, s našimi orgánmi, či už viete, ako možno zlepšiť prostriedky z fondov, zo sociálneho fondu napríklad. A ďalej, povedali ste, že pravdepodobne e, bude schválených ďalších 1 miliarda až 1,5 miliardy eur na podporu zamestnanosti mladých. A mne malé a stredné podniky, ako aj sociálne podniky a, a asociačné zmluvy e, hovoria, že žiadny, že žiadne fondy neboli uvoľnené. Mohli by ste mi, prosím vás, tieto správy e, tieto správy e, vysvetliť? Ja Josif Matula. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, nu o să reiau problemele discutate deja, dar eh, nu pot să nu mă... Ďakujem. Nebudem opakovať to, čo už odznelo. Chcem upozorniť len na jednu vec. Keď eh, začala táto kríza, tak tu v európskych inštitúciách sme rozsiahle hovorili o podpore, o stimuloch, zjednodušení, o opatreniach pre regióny a oblasti, ktoré majú problémy s implementáciou a používaním sociálnych a kohezných fondov. Ale dnes sme sa ešte z tejto krízy nedostali a neskončila sa ani jej analýza. Myslím si ale, že hovoríme viac o sankciách, o mikropodmienečnosti, o škrtoch vo fondoch, o ich znižovaní, ako o niečom inom. Krajiny a regióny možno budú mať nižšie e, regionálne fondy, ale to vytvorí väčšie problémy, nie menšie. Takže moja otázka, pán komisár, je, aké je to prepojenie medzi podporou, stimuláciou, čo je v podstate podstatou kohezných fondov a sankciami, škrtmi a tak ďalej. Aké prepojenie tam vidíte v, kohez, v kontexte kohezných fondov? A otázka na záver. Pán Godmanis to spomenul. Chceli by sme počuť viac o prílohe 2 to je kontroverzná téma, o ktorej sa diskusuje medzi členskými krajinami a komisiou. Ide o definíciu podrobností mechanizmov týchto fondov. Potrebovali sme počuť. Čím a nadviažem na to, čo povedal pán Celer, s ktorým skutočne vo všetkom súhlasím. Moja otázka znie, pán komisár, či si nemyslíte, že nastal vhodný čas na nejaký legislatívny rámec týkajúci sa flexibility. Vy ste sa jej dotkli, ale tak s otáznikom. A poviem jediný prípad, keď sme prijímali spoločný strategický rámec aj finančný rámec z roku 2006 pre roky 2007 až 2013, sme nevedeli o kríze a nielen o kríze, o nezamestnanosti, ale medzi tým sa prijal veľmi e, prijalo veľmi veľa dôležitých dokumentov, ako je Stratégia 2020, e, smernice, rôzne iné stratégie, ktoré by mohli aplikovať členské štáty aj pomocou e, čerpania štrukturálnych fondov. A nie všetky členské štáty majú svoje operačné programy zamerané práve na tie stratégie a smernice, preto by možno ten legislatívny rámec pre flexibilitu umožnil členským štátom operatívnejšie čerpanie štrukturálnych štrukturálnych e, fondov na tie potreby, ktoré aktuálne potrebujú. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem pánovi Cavrovi za to, že nám pripomenul, že tu nemáme nejaké voľne disponibilné prostriedky, ktoré zázrakom budú k dispozícii. E, prostriedky sú vyčlenené na určité mm, ciele a komisia musí zapracovať príslušné zmeny. K poslednému komentáru myslím, že sme dokázali, že sme schopní pružnosti a uh, Vieme sa prispôsobiť novým situáciám, keď nastanú. Môj predchodca v roku 2009 a 10 Teda mali sme asi 6 miliard eur, ktoré sa využili v krajinách, ktoré mali špeciálne ťažké podmienky. Myslím si, že sme ukázali, že naše programy sa dokážu prispôsobiť e, daným ťažkostiam. Na začiatku programovacieho obdobia sme definovali, kam smerujeme, aký je náš rámec. Myslím si, že na tom sa všetci zhodneme. Na druhej strane však musíme zapracovávať pružnosť tak, aby sme čelili tomu neočakávanému. Musíme pokračovať v práci na konkurencieschopnosti a tiež zabezpečiť vytváranie pracovných miest a zachovávanie tých starých. Potrebujeme prúžnosť, ale hlavným cieľom je stále to isté. A neviem, či odpoveďou je centralizovanejší prístup ale chceme zabezpečiť to, aby sa odrkadlili záujmy európskych občanov, daňových poplatníkov a aby sa prijal ten najefektívnejší prístup. Možno viac ako v minulosti. To by sa podľa mňa dalo vyriešiť na regionálnej úrovni. Ale Možno by sme mali mať rozsiahlejšiu a účinnejšiu kontrolu preto, aby sme zistili, či sa prostriedky využívajú efektívne. Čiže zacelenejší regionálny prístup. Chceme naďalej rozvíjať našu politiku, pokračovať v nej. Neviem, či štrukturálne fondy by sa dali zmeniť na prostriedky využívané v prípadoch krízy. Sú to prostriedky, ktoré riešia štrukturálne otázky v členských krajinách. Cieľom je zlepšiť kvalitu života občanov. Čiže Takáto situácia bola v minulosti a je aj teraz v období, ktoré začalo. Investujeme do infraštruktúry, ale v krajinách ako je Španielsko a Grécko, tam bolo viac ako dosť investícií do infraštruktúry. A toto bol ten najlepší spôsob, ako postupovať. Možno ale iné oblasti boli zanedbané, ako napríklad hospodárska činnosť, hospodársky základ. Vo viacerých členských krajinách, v tých nových, sa snažili tieto krajiny anticipovať budúci vývoj, zlepšiť tieto oblasti. Niektoré z nich dostali viacej prostriedkov a tieto boli investované. Bol tu návrh minimálnej alokácie v závislosti od kategórie, v ktorej sa nachádza daný región. Komisia je toho názoru, že je dôležité zabezpečiť minimálny objem, ktorý sa preinvestuje. To znamená, to samozrejme neznamená, že ak je tu možnosť investovať viac, e, tak e, to nie je možné. Pokiaľ ide o špecifické odporúčania krajín, nevidím tu žiadny závažný problém. My sa nebudeme zameriavať na ročné odporúčania. Hovoríme tu o tom, že sa budeme zameriavať predovšetkým na pružnosť. A ak tu budú nejaké špeciálne problémy, tak ich budeme riešiť. Vrátim sa ku komentáru pána Maňku. Hovorili ste o pružnosti v minulosti, ale ja by som chcel odlíšiť pružnosť a situáciu, keď je možné čokoľvek. Teda pružnosť a reakcia na rozličné okolnosti. Musíme sa zamerať na naše celkové priority. Tie musíme mať stále na zreteli. K Španielsku stručne Dosiahli sme dohodu so španielskou vládou v oblasti kohezných fondov na rok 2000-2006. aby tam um, bola väčšia likvidita. Tieto prostriedky nemajú špecifické prepojenie na štrukturálne fondy, Hovorili sme s ministrami financií, s ministrami hospodárstva. A dospeli sme k názoru, že by bolo možno lepšie, keby sa tieto prostriedky využili zo štrukturálnych fondov, ale nie bolo tam nič eh, právne záväzné. Pokračujú diskusie so španielskou vládou. A dúfame, že dospejeme ku konkrétnym výsledkom o tom, ako zmeniť programy. Pokiaľ ide o makroekonomickú situáciu, otázka z napríklad zvyšovania daní. To by mohlo byť zaujímavé z, oblast, z pohľadu investícií a efektívnosti, ktorá by sa tu mohla dosiahnuť v financovaní. Tieto veci sú teda očividne jasne prepojené. Ďakujem. Ďakujem. Dúfam, že tlmočníci zostanú ešte chvíľočku. Ďakujem O 6 týždňov budeme hlasovať o mandáte pre našich spravodajcov, aby sa začali medziinstitucionálne rokovania. Z e, komentárov kolegov a od komisie vieme, že posledný rok či dva boli dôležité pre tieto rokovania. E, Mm, myslíme, že náš cieľ je ten istý, čo najlepšia kohezná politika, ale nezhodneme sa na niektorých metódach a nástrojoch. Dúfam, že diskusie budú konštruktívne a že rokovania budú dobré po letnej prestávke. Ak sa neuvidíme, tak vám prajem príjemnú letnú prestávku. Dúfam, že nejako budete mať. Pán komisár, eh, budeme s vami v kontakte a uvidíme sa teda po letnej prestávke. Ďakujem, Danuta, ale som si istý, že sa budeme vydať často ešte pred letnou prestávkou. Možno, že nie na tejto oficiálnej pôde. Ďakujem tlmočníkom. Stretíme sa o tretej. Thank you. Thank you. Ah,